Dobré ráno prajem všetkým. Vítam e, našich ctených hostí, spravodajcov, pána Rajdera. Toto zasadnutie nášho parlamentného fóra sa sústredí na to, aby sme urobili kroky v tom, aby sme sa stali globálnymi hráčmi, pokiaľ ide boj proti klimatickým zmenám. To je vlastne e, to, o čo sa európske inštitúcie snažia a stanovili si to vlastne ako určitú vlajkovú loď, ako oblasť, kde potrebujeme urobiť skutočne zásadné zmeny v našom fungovaní. Takže toto nie je teda iba aktuálne, je to skutočne niečo, čo, je, a na tom sa zhodli všetci, je absolútne dôležité. Musíme zachrániť planétu a musíme využiť tento boj proti klimatickým zmenám na to, aby sme Európsku úniu a členské štáty posunuli do pozície, kde budeme schopnejší a lepšie pripravení na čelenie výzvam a ochraňovať náš sociálny model. Európsky parlamentný týždeň sa teraz nachádza vlastne v 9. roku a treba povedať, že je veľmi úspešný čo do počtu účastníkov a je to vlastne kľúčová súčasť aj európskeho semestra a kalendára podujatí v rámci európskeho semestra. Preto by som sa chcel poďakovať chorvátskému predsedníctvu za skutočne dôslednú efektívnu prácu v rámci prípravy a organizácie tohto podujatia členovia národných parlamentov a Európskeho parlamentu e, v rámci e, európskeho semestra môžeme takýmto spôsobom prispieť, aj pokiaľ ide o otázky kreovania jednotlivých politických politík a môžeme skutočne tomu vtlačiť takú európsku pečať. Takže toto všetko bude mať dopad aj na našich partnerov a zároveň by sme chceli apelovať aj na Európsku komisiu, aby vážnejšie brala na vedomie tie jednotlivé obavy európskych občanov. Zaznamenali sme doposiaľ veľký pokrok. E, komisia sa stretáva s národnými parlamentami, parlamentami oveľa častejšie. E, tieto sa zasa častejšie zúčastňujú na európskych parlamentných týždňoch, rovnako ako aj komisia. Pán Komisár Gentiloni sa zaviazal, že bude podporovať proces simplifikácie zjednodušovania, pokiaľ ide o hospodársky rámec riadenia, pokiaľ ide o rozpočtové pravidlá, ktoré sú teda súčasťou Paktu stability a rastu. A ako my všetci dobre vieme, ide o mimoriadne komplexný proces. Tie výmeny ako názorov a konverzácie už konečne začínajú prinášať konkrétne ovocie v rámci európskeho semestra môžeme povedať, že sme radi a tešíme sa z toho, že vidíme, že boli do toho celého začlenené udržateľné rozvojové ciele. To znamená, komisia vypočula obavy občanov a parlamentu, ktorí mali obavy práve pokiaľ ide o otázku sociálnych otázok a životného prostredia. To všetko by však nebolo bývalo možné bez tých e, signálov a posolstiev, ktoré sme my v mene európskych občanov takýmto spôsobom sprostredkovali, napríklad aj prostredníctvom tzv. parlamentného týždňa. A teraz sme tu už deviatý krát. To znamená, spolupráca medzi európskym a národnými parlamentami je kľúčová, pokiaľ ide o to, ako to my vnímame, je absolútne nevyhnutná. To, že načúvame našim názorom, to, že spolupracujeme, takýmto spôsobom dosahujeme vlastne kompromisy, ktoré sú na prospech nás všetkých. A keď hovoríme o európskych inštitúciách, tak nehovoríme bez, výlučne iba o tých, ktoré sú e, so sídlom v Bruseli. Teraz v podstate sa žiada od všetkých, aby sme sa zhostili tých našich zodpovedností v rámci inštitucionálneho rámca a prirodzene národné parlamenty zohrávajú kľúčovú úlohu v rámci tohto celého procesu. Čo ma však znepokojuje dnes, je to riziko rozpadu Európskej únie, riziko, že E, štáty a ľudia sa budú uzavierať na základe národných identít a že vlastne stratíme zo zreteľa ten náš spoločný cieľ a budúcnosť, teda európsku budúcnosť, so všetkým, čo s tým súvisí na úrovni zvrchovanosti, ktoré sme sa vlastne všetci vzdali v prospech jednotného celku. A tento jednotný celok všetci potrebujeme tieto rozpoltenosti vlastne vnímame, keď sa pozrieme na verejnú mienku a na stav spoločnosti v našich štátoch. Do istej miery to súvisí s tými veľkými rozdielmi medzi niektorými, a je ich málo, ktorí dokážu využívať výhody globalizácie a tými, a tých je väčší počet, ktorí majú pocit, že ostali ako keby mimo. Takže práve z týchto dôvodov tie E, dôvody, že prečo niektorí môžu mať pocit, že e, to, ako to funguje, nie je správne, to znepokojuje nás všetkých. To znamená, tie rozdiely medzi severom, juhom, západom a východom v Európe, to je takisto niečo, čo znepokojuje nielen mňa. A musíme sa pokúsiť o to, aby sme zmenšili tie vzdialenosti medzi nami, medzi severom, juhom, západom, východom. Jednoducho a týka sa to aj tých najvzdialenejších regiónov európskych, pretože máme tu európsky projekt, na ktorom všetci pracujeme, tak národné inštitúcie ako aj európske inštitúcie, veď predsa celá tá hlavná myšlienka bola o tom, aby sme skracovali tie vzdialenosti medzi nami a bolo by skutočne vynikajúce, ak by sme jedného dňa tieto problémy, ktoré napríklad sa týkajú severa, boli vnímané zo strany verejnej mienky ako problémy, ktoré sa týkajú nás všetkých. Nie len občanov, ktorí žijú v severných častiach, a to sa týka aj problémov krajín, ktoré sú na juhu nášho regiónu. Častokrát južné časti z globálneho hľadiska sú ako keby marginalizovanými a z pohľadu severu sa to nevníma, ako keby to bolo tak vážne. Ja som nedávno navštívil Fínsko, čo je absolútne prekrásna krajina. Žije tam 6 miliónov ľudí. A majú vyše 1300 kilometrovú hranicu s Ruskom a vojenské úsilie, ktoré musia vynaložiť na ochranu tejto hranice, to je na prospech aj občanov, ktorí žijú v južných častiach Európy a to si častokrát neuvedomujeme. A to isté sa napríklad týka aj južných častí v tom zmysle, že aj južné časti, južné štáty Európskej únie sa snažia chrániť hranicu Napríklad pokiaľ ide o bremeno migrácie. To znamená, je tu jednoducho veľká potreba väčšieho záväzku zo strany všetkých. Musíme odstrániť tie vzdialenosti napríklad medzi Bruselom a národnými parlamentami. Nemá význam hovoriť, že tu v parlamente budeme lídrami v boji proti klimatickým zmenám, to jednoducho nemá význam, ak tie agendy a programy národných štátov nie sú dostatočne zosúladené s európskou agendou. Veď predsa chceme všetci uspieť a všetci musíme tieto problémy sa snažiť riešiť spoločne. A ešte raz to zopakujem, musíme skracovať tie vzdialenosti medzi nami. Vážené dámy a páni, máme pred sebou veľkú zodpovednosť a my si to uvedomujeme. My si uvedomujeme veľké množstvo napätia, ktoré prevláda a aj to, ako sa negatívne častokrát vnímajú rozhodnutia Európskej únie ohľadne riešenia tých víziev, ktoré sú pred nami. Takže je veľmi dôležité, aby sme si všetci uvedomili, že každý zohráva tú dielčiu časť v rámci tohto procesu, pokiaľ ide aj o také otázky ako napríklad tzv. economic governance. Máme veľa problémov, ktoré sú pred nami a musíme ich riešiť. Zajtra v rámci Európskej rady istotne o tom viete, tzv. viacročný rozpočet pre Európsku úniu bude predmetom diskusie a vlastne ho bude sa hovoriť o období 7 rokov, bude sa rozhodovať o tom, kam tie peniaze pôjdu a čo sa z nás stane, čo chceme v budúcnosti financovať prioritne a kde nastanú určité škrty. Ja si myslím a som presvedčený, že táto diskusia by mala obsahovať aj národné parlamenty ako kľúčových hráčov, pretože my v Európskom parlamente môžeme zastávať určitý názor a my teda vychádzame z toho, že treba predovšetkým financovať tie kľúčové programy v rámci Európskej únie. To je nepostradateľné a dôležité napríklad spoločná poľnospodárska politika, kohezná politika. Ak nebudeme mať k dispozícii dostatočné financie v oblasti kohézie, ako môžeme očakávať, že chceme skracovať tie vzdialenosti medzi jednotlivými regiónmi Európy, medzi tými bohatšími regiónmi a potom na druhej strane, e, pokiaľ ide o tie menej zvýhodnené regióny. A to si všetko vyžaduje skutočne objemné finančné zdroje, a máme pred sebou teda aj tú vízu tzv. ekologického dohovoru, Green Dealu a je dôležité, aby sme e, zabezpečili férový prechod v tom zmysle, aby nedošlo k zatváraniu podnikov, aby sa skôr tieto preorientovali a ľudia neprišli o finančné a ne, neprišli teda o svoje pracovné príležitosti. Tá výzva, ktorá je tu pred nami a tie diskusie, na ktorých sa majú zúčastniť aj členské štáty, budú bezprostredne si vyžadovať účasť nás všetkých. Nechceme tu mať nejaké virtuálne transfery zo strany členských štátov. To nie. My chceme, aby členské štáty skutočne zvýšili svoju kapacitu v rámci spolurozhodovania. To znamená, transfery nie sú ako keby nejakou sankciou, treba to vnímať ako určitú príležitosť. A to je pred nami aj tá výzva, ktorú musíme my zvládnuť. Častokrát sa pred radami zhovárame o vážnosti problémov a takáto rada bude aj zajtra. My si myslíme, že ak chceme znížiť tie vzdialenosti, o ktorých som už hovoril, a chceme, aby Európa bola v pozícii, kde bude môcť ďalej rozvíjať svoju líderskú pozíciu, tak treba tieto treba tieto ciele lepšie podporovať. Ako som už povedal, bude si to vyžadovať aj finančné prostriedky. Prečo? Pretože my chceme hovoriť v mene našich občanov. Pretože kompatibilita rozpočtu sa nie vždy veľmi dobre chápe zo strany našich občanov a preto ich treba uistiť, presvedčiť, vysvetliť im to, treba im povedať, že spolu s členskými štátmi Európska únia sa snaží podporovať také formy politík, aby ľudia neprišli o svoju prácu. Že tie rozdielnosti medzi štátmi sa dajú vyrovnať a že Európska únia musí jednoducho dostať tým výzvam, ktoré vyvstávajú z samotnej globalizácie. A toto je tá zodpovednosť, dámy a páni, ktoré sú pred nami. Musíme sa z jej zhostiť a tie výstupné informácie, ktoré vzídu aj z takýchto podujatí, sú veľmi dôležité. Momentálne sa sústredíme na tzv. klimatické zmeny to je niečo, čo každý z nás bezprostredne vníma a zažíva nielen na úrovni jednotlivých inštitúcií, ale vnímajú to aj obyčajní ľudia. My tu v parlamente zohrávame tú vodcovskú úlohu, pokiaľ ide o snahu riešiť tieto problémy. My sme takou dynamickou hybnou silou, pretože parlament bol vlastne prvou, eh, prvým iniciátorom tej eh, klimaticky neutrálnej zmeny do roku 2050 a to so sebou prináša skutočne ďalšie otázky, ktoré musíme vyriešiť. Najbližších 10 rokov je kľúčových, pokiaľ ide o to, že chceme dostať tým medzinárodným záväzkom, ako napríklad parížským cieľom. Preto parlament apeluje na to, aby sa tie naše ambície klimatickej oblasti posilnili, aby sme znížili emisie plynov najbližších desiatich rokov ale ak chceme vidieť konkrétne výsledky, tak potrebujeme, tak ako som už povedal, to, aby sa nikto necítil byť marginalizovaným alebo opomenutým. Toto sú tie výzvy, ktoré sú vlastne pred nami. To znamená ešte raz, nikoho nesmieme zabudnúť, či už hovoríme o podnikoch alebo o ľuďoch, aby nikto neprišiel o svoju prácu. Tieto ambície sa však dajú dosiahnuť iba tak, že budeme podporovať ľudí a vysvetľovať im tie zmeny, ktoré potrebujeme pre naše hospodárstva a pre naše podniky. Treba sa teda pozrieť aj na tie jednotlivé dopady hospodárske, keď už hovoríme napríklad o sociálnych a hospodárskych dopadoch celého tohto problému. Mali sme tu návrh ohľadne tzv. Európskeho Green Dealu, kde parlament ako jeden zo spolu legislátorov zašle svoje návrhy komisii, aby sa v najbližších rokoch situácia začala riešiť. Očakávame, že tu bude zhruba 50 legislatívnych návrhov, ktoré v podstate dajú konkrétnu podobu týmto formám riešenia. A preto potrebujeme aj členské štáty a musíme zharmonizovať tie naše postupy, aby boli kompatibilné. Ja si myslím, že tie zmeny, ktoré chce Európska únia realizovať na to, aby sme dostali týmto výzvam, to si vyžaduje neopomínať aj sociálny rozmer celého tohto ten boj proti tým rozdielom, ktoré tu máme, rovnako ako aj environmentálne rozdiely, a výzvy, pretože to všetko sa dá riešiť iba vtedy, ak bude epicentrom našej politickej pozornosti snaha znížiť tie rozdiely. Klimatické zmeny a rozdiely medzi jednotlivými regiónmi to sú teda také mílniky, ktoré nesmieme strácať zo zreteľa, keď hovoríme o riešení všetkých problémov, ktoré som tu bol spomenul. Ja som presvedčený, že naši rečníci, hostia a spravodajcovia budú schopní pomenovať viaceré z tých kľúčových bodov na to, aby sme tú situáciu lepšie dokázali pochopiť, podchytiť a aby potom následne tá diskusia sa preniesla do členských štátov a do jednotlivých volebných regiónov, aby sa lepšie chápalo to, ako môžeme tú situáciu zlepšiť. Takže ja všetkým želám veľa úspechov, a už teraz sa tešíme na výsledky tejto diskusie. Vážený pán predseda, dovolte mi predovšetkým zaželať veľa úspechov predovšetkým vám a dúfam, že nebudete s nami spolupracovať iba na tom, že sa bude posunúť Európska únia, ale že sa budú zvyšovať aj kapacity jednotlivých členských štátov, všetkých členských štátov a že dostojíme týmto výzvam. Ďakujem pekne. Grazie. Poštovani predsjedniče parlamenta, gospodine Sassoli. Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, vážený pán Sassoli, vážení poslanci, poslankyne, vážení poslanci Európskeho parlamentu, ale aj národných parlamentov, hlavní rečníci pani Navarro, pán Rajder, pán Karny, eh, vážený generálny tajomník pa Európskeho parlamentu, Dámy a páni, členovia výboru regionov a sociálneho výboru, vám všetkým prajem dobré ráno a vítam vás tu v mene Európskeho parlamentu, ale aj v mene mňa samotného. Skutočne sa teším, že v rámci tej diskusie, ktorú tu máme ohľadne Green Dealu, tá téma, o ktorej tu dnes hovoríme, je vlastne boj proti klimatickým zmenám a to, aké e, Európska únia má politiky na to, aby tieto otázky riešila. E, klimatické zmeny sú jedna z tých hlavných víziev, ktorým musíme čeliť a naša generácia má mimoriadnu zodpovednosť práve v tomto ohľade. Európska únia, ktorá produkuje 10 celkových emisí CO2, má veľkú zodpovednosť aby sa stala globálnym hráčom v boji proti klimatickým zmenám prostredníctvom energetického prechodu, prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov energii a tým, že dosiahneme klimatickú neutrálnosť do roku 2050, tak ako to bol povedal aj pán predseda parlamentu. Myslím si, že všetci sa zhodneme na tom, že Európsky ekologický dohovor Green Deal nás privedie k novým výzvam a zmenám. Tento Green Deal je vlastne procesom transformácie európskeho hospodárstva. Environmentálny prechod prináša so sebou veľký potenciál v oblasti hospodárskeho rastu, nové biznis modely, nové trhy, e, rozvoj, technologický rozvoj, ale aj inovácie, práve pokiaľ ide o budúcnosť. Predsa len však, čo musíme lepšie pochopiť, je to, že členské štáty nemajú všetky rovnaké východiska, e, pokiaľ ide o prechod na to nízkouhlíkové hospodárstvo. Čo bude absolútne kľúčovo dôležité, je férový a spravodlivý prechod, tak ako to povedal pán predseda Sasoli, v tom zmysle, aby všetci mali rovnaké podmienky a možnosti a mali rovnaké východisko. A my si všetci uvedomujeme, že práve v tomto ohľade potrebujeme veľké súkromné a verejné financie a investície. To všetko treba zohľadiť aj v rámci tých rokovaní ohľadne nového viacročného finančného rámca. Takže čo je kľúčové, je, aby sme mali spravodlivý mechanizmus prechodu. Tento mechanizmus, aspoň sa očakáva, že má zmobilizovať zhruba 100 miliard eur pre regióny, ktoré budú najviac musieť znášať tie náklady, práve pokiaľ ide o prechod na nízkouhlíkový mód. Toto si vyžaduje systematické zmeny, aj pokiaľ ide o mentalitu a životného štýlu, tak ako sme to doposiaľ poznali. To znamená, že to vôbec nebude jednoduché, bude si to vyžadovať veľkú mieru zaangažovanosti zo strany nás všetkých. Kolegovia a kolegyne, Chorvátsko má veľa e prírodných zdrojov, takže my berieme na vedomie veľkosť a ambície tohto plánu. Vlastne bolo to začlenené už aj do nášho energetického rozvojového plánu do roku 2030 a vyhliadok do roku 2050, pokiaľ ide o integrované energetické plány do roku 2030. My zdôrazňujeme predovšetkým otázku energetickej bezpečnosti, ale takisto aj otázku udržateľného energetického rozvoja, pokiaľ ide o znižovanie spotreby a emisí skleníkových plynov. Momentálne sme nad úrovňou európskeho priemeru, pokiaľ ide o podiel obnoviteľných zdrojov energie, aj pokiaľ ide o emisie CO2 per capita. V súčasnosti 28 našej energetiky, energetických potrieb v Chorvátsku sú zabezpečené práve na základe obnoviteľných zdrojov a toto vlastne o 20 toto vlastne do istej miery e, zabezpečilo naše e, plnenie týchto cieľov a sme v takej vodcovskej pozícii z pohľadu štátov Európskej únie. Máme však aj iné plány, tak aby sme vyšli v ústrety obavám našich občanov, práve pokiaľ ide o mieru nákladov do týchto zmien. Máme konkrétne programy a projekty, pokiaľ ide o energeticky chudobnejšie, pokiaľ ide o energetiku, pokiaľ ide o tie e, chudobnejšie domácnosti. Takže to je z mojej strany všetko. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. A teraz mi dovolte, aby som uviedol prvého rečníka, Marka Karnia, ktorý je z OSN. Nech sa páči, pán Karni, máte slovo. Thank you. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za to, že ste ma poctili a pozvali sem. Budem hovoriť najmä o tom, ako súkromný e, sektor môže prispieť e, a pomôcť verejnému sektoru. Úvodom poviem, že vzhľadom na klimatickú krízu očakávania občanov rok 2020 sa musí e, stať rokom činov s tým, aby COP26, ktorý spoločne organizujú e, e Taliansko a Spojené kráľovstvo, e, možnosťou, e, aby sme konali v súlade s e, Parížskou dohodou. E, dosiahnutie e, klimatické neutrality si vyžaduje hospodárske zmeny, ktoré vytvárajú aj najväčšie príležitosti. E, Cieľom e, financovania e, je zabezpečiť, aby každé e, finančné rozhodnutie zohľadnovali klimatické zmeny. Či už ide o finančné rozhodnutie štátov, medzinárodných finančných inštitúcií, multilaterálnych rozvojových bank, ale najmä súkromného sektora. Naša stratégia pre COP26 vychádza z jednoduchého návrhu vzhľadom, že čisté, čistá nula E, sa stala e, zákonom a vyzdvihujem úlohu e, Európskeho parlamentu. Vás nasledovali 126 ďalších jurisdikcií a je nevyhnutné dosiahnuť klimatickú neutralitu a každý investor, každá banka a dôchodkový fond musí to prehodnotiť aby sme vedeli zistiť, kde sú najväčšie rizika a najlepšie príležitosti. Musíme dosiahnuť pokrok v troch oblastiach. Predovšetkým v oblasti výkazníctva, e, po druhé hodnotenie rizik a po tretie e, výnosov. A v každom e, ohľade vedúca úloha Európskej únie a príspevok tohto parlamentu zohrávajú dôležitú úlohu. Najprv výkazníctvo. Existuje výraz, že čo sa dá odmerať, dá sa riadiť v Paríži v roku 2020 e, e, e, Komisia pre finančnú stabilitu vytvorila TCFD, kde vedúcu úlohu zohrávajú súkromné podniky veľkej dvaciatky a na samite po 18 mesiacoch pracovná skupina predložila svoje odporúčanie v súčasnosti banky, poisťovne, dôchodkové E, fondy, ktoré riadia 135 e, e, triliónov eur, žiadajú finančné vykazníctvo od spoločnosti vo vzťahu k klimatickým zmenom. V Glasgow plánujeme vytvoriť koalíciu orgánov, ktorí uznávajú význam výkazníctva s ohľadom na Eh, vplyv na klímu a to musí byť maximálne konzistentné Chcel by som ešte raz vyzvihnúť vedúcu úlohu Európskej únie. Komisia schválila minulý rok uzmernenie v oblasti poskytovania finančných informácií vo vzťahu ku klíme a minulý mesiac eh, predseda komisie Dombrovskis eh, vyhlasil, že eh, to sa stane základom výkazníctva podnikov a strategii udržateľného mm, finančného riadenia v rámci príprav ehm, tohto rámca treba využívať eh, výsledky mm, pracovnej skupiny. Eh, Títo návrhy sú veľmi komplexné, zahrňajú odporúčanie ohľadom eh, riadenia rizik, strategického riadenia podnikov a konkrétnych ukazovateľov. A je to E, najlepšie odzrkadlenie toho, že súkromný e, sektor e, odzrkadľuje zároveň názor podnikov, ktoré potrebujú vonkajšie financovanie a poskytovateľov týchto financií to zahrania všetky systémovo významné banky, všetky dôležité banky Európky, spoločnosti, ktoré riadia aktíva, poradenské spoločnosť a e, pre e, všetky 2275 e, e, podnikov, ktoré sú súčasťou skupiny najväčších finančných spoločností, musia sa riadiť týmito odporúčaniami ideme príkladom pre celý svet, ktorý vytvára jednotný štandard poskytovania finančných informácií udržateľné financovanie si vyžaduje lepšie eh, riadenie rizik a poskytovanie eh, informácií, ktoré idú nad rámec toho, čo robia spoločnosti v súčasnosti. Eh, riadenie rizik musí analyzovať plány spoločnosti v rámci riadenia transformácie. To si vyžaduje mm, stres skúšky, E, Centrálna banka Anglická mm, sa stala prvým regulačným orgánom, ktorý e, vykonal takéto stres skúšky. E, dúfame, že v rámci transformácie, ktoré, ktorú pripravujeme, rozpracovali určité scenáre, ktoré mo- mohli znamenať mm, veľké straty pre podnikov v prípade, že nepripravia dobrú stratégiu eh, energetickej transformácie to umožní e, e, identifikovať e, spoločnosti, ktoré ešte nevypracovali stratégiu, ktorá zohľadňuje klimatické zmeny. Centrálna banka Spojeného kráľovstva bude spolupracovať s 50 ďalšími centrálnymi bankami a dozornými orgánmi po celom svete a poskytne technológiu stres testov. Zverejnia ju na jar tohto roku a vyzdvihujeme vedúcu úlohu ECB a Centrálnej banky Spojeného kráľovstva v tomto smere. Chcel by som tiež dodať, že stres skúšky nie len odhalia e, to, ako sa riadia rizika, ale aj zvýšia konkurencieschopnosť nášho bankovníctva a zvýraznia e, dôsledky našej klimatickej politiky. Ohľadom e, výnosov už som povedal, že prechodná klimatickú e, neutralitu, ovplyvní všetky odvetvia hospodárstva a poskytne nové príležitosti. Tu e, nejde iba o podporu ekologických technológií. Spoločnosti, ktoré prechádzajú na e, sa sn, túto energetickú transformáciu, musia mať určitý osoch z toho dôchodkové fondy, poisťovne e, v súčasnosti sú povinné mm, oznámiť, či prostriedky ich klientov, teda občanov, sa investujú v súlade e, so schválenými e, hodnotami. Ukazovatele ESG mm, majú ako primárne ukazovatele sociálnej sféry a riadenia, ale neodzrkadľujú vplyv na e, životné prostredie a klímu. A preto e, chcel by som tiež vyzdvihnúť vašu prácu v oblasti taxonomie. Chcel by som zároveň aj e, vystrihať pred tým, aby sme nefinancovali iba len ekologické aktivity. Musíme rozlišovať o tiene snahy pracovať ekologicky. A sú tu e, viaceré možnosti e, pre investorov, ako posúdiť pripravenosť podnikov e, na energetickú transformáciu. Predovšetkým e, treba zistiť, ktoré percento ich aktív e, sa oznámuje v súlade s týmito novými štandardmi. Ďalším krokom by bolo posúdiť percento aktív, ktoré sú e, zosoladené so zámerom dosiahnuť klimatickú neutralitu. Aby bolo jasné, to si bude vyžadovať e, cieľové ukazovatele e, potrebné pre klimatickú neutralitu, e, milníky pre hodnotenie napredovania a bude potrebné zistiť, či odmenovanie vedúcich predstaviteľov spoločnosti odzrkadľuje úplné oznámenie informácií Tiež treba hodnotiť e, potenciál investičného portfólia e, s prihľadnutím na cieľe Parížskej dohody. Mnohé európske spoločnosti už e, v súčasnosti dobrovoľne oznámujú takéto informácie v, snahy príprav, v rámci prípravy na COP26. Chceme využiť úspešné skúsenosti a vytvoriť koalíciu držateľov aktívov a spoločnosti, ktoré riadia aktíva s tým, aby e, všetci pôsobili smerom k e, dosiahnutiu klimatickej neutrality. Očakávame, že Európska únia bude ísť príkladom v tomto smere. Záverom e, chcel by som povedať nasledovné. Netreba sa klamať. Snaha Európskej únie prináša úspech kombinácie e, e, klimatickej krízy, tlaku verejnosti a e, logiky potreby dosiahnuť klimatickú neutralitu znamená, že očakávania globálneho finančného systému sa rýchlo menia. Ako sa už často hovorilo, udržateľné financovanie je novým internetom, je štruktúralnou zmenou, ktorá ovplyvňuje každý podnik a všetky aktíva. Treba využiť príležitosť tento systém sa tvorí, ale musíme urobiť viac, aby sme využili jeho potenciál. Dobrovoľné činy musíme iba e, privítať, ale potrebujeme ich koordinovať zo strany štátov a parlamentov a je tu e, veľmi dôležitá úloha využiť potenciál súkromného e, sektora udržateľné financovanie sa stáva mainstreamom, ale spolu ešte zaostávame. Som hovoril o potenciáli um, oteplovania e, údaje hovorí o tom, že podľa súčasného stavu e, teplota sa zvýši o 3,5% v porovnaní s predindustriálnym obdobím ak nebudeme mať jasne koordinované činy, e, to vyústí do požiadaviek e, jednoduchých riešení, ochranárskych e, opatrení a predaja aktív. Záverom by som chcel povedať, že aktivity tohto parlamentu budú napomocné pre štáty celého sveta. Treba využiť predsedníctva COP26, e, predsedníctvo Spojeného kráľovstva Talianska a aj využiť všetky príležitosti a riadiť e, rizika, ktoré sú spojené s klimatickými zmenami. Ďakujem veľmi pekne. Hmm. Pekné dobré ráno všetkým. Ja budem zrejme predsedať e, e zvyšku našej schôdze. Dúfam, že to bude zaujímavé. E, veľmi ma zaujal e, pojem e, 50 oteňov e, zelenej, a e, čo povedal predrečník. My sme mali iba 40. A ďalší rečník, Guy Ryder, generálny rediteľ riaditeľ Úradu Medzinárodnej organizácie práce. Ďakujem veľmi pekne. Úvedom by som chcel požado- poďakovať parlamentu a Európskom predsedníctvu za možnosť dnes vystúpiť. Pre mňa je veľkou cťou. Počas našej spoločnej histórii Medzinárodná organizácia práce čerpala inšpirácie z našej spolupráce s EÚ stala sa možná a úspešná, pretože máme spoločné hodnoty, sociálnu spravodlivosť, solidaritu, rovnosť a máme spoločné metódy, sociálne partnerstvo a dialog. Máme a spoločnú snahu postaviť sa z oči voči novým výzvam a príležitostiam. A teraz e, e, si pripomíname e, e, storočie, výročie našej činnosti e, v čase, keď Európska únia ide e, smerom e, realizácie nového ambiciozného programu s tým, aby sme vytvorili e, lepšiu udržateľnú budúcnosť pre Európu a celý svet. Pre nás bolo veľmi dôležité. V oktobri eh, eh, minulého roka Európska eh, rada uvítala deklaráciu o budúcej spolupráci, ktorú sme schválili v júni a s veľkým uspokojením vyzdvihla to, že ľudský prístup je za sadou tejto spolupráce. Zároveň Európska komisia vytvorila z zelenej dohody stredobod pozornosti pozornosti svojej e, činnosti. Takže e, vítame e, váš záväzok dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Iba málo kto teraz popiera, že ľudská aktivita spôsobuje oteplovanie, ale netreba zabúdať, že ľudská aktivita je predovšetkým pracovná aktivita E, generálny tajomník e, e, hovoril, že musíme pamätať na tom, že klimatická zmena napreduje rýchlejšie než naša sta, snaha to spomaliť. A výsledky COP25 v Madride hovoria o tom, že zaostávame v období rokov 2000 až 2015 až 23 e, e, miliónov e, pracovných životov sa stratilo v dôsledku klimatických zmien a prognozy do roku 2030 hovorí, že ak sa nič nezmení, 2% pracovných hodín sa stratí, pretože v niektorých krajinách bude príliš horúco pre prácu to je ekvivalentné 72 miliónom eh, pracovných miest. V čase, keď eh, naša planéta je na mm, eh, rozcestí, aj verejná mienka je nerozhodná. Pred niekoľkými rokmi prevladal názor, že budeme potrebovať rozhodnúť medzi e, hospodárským rozvojom na jednej strane a ekologickou udržateľnosťou na strane druhej. E, dnes e, sme sa oslobodili od tejto paralizujúcej dilemy musíme si uvedomiť, že na mŕtvej planéte nebudeme mať pracovné miesta a že prínosy prechodu na klimatickú neutralitu sa stávajú očividné. E, to bude znamenať, že do roku 2030 sa vytvoria 80 novo miliónov pracovných miest, 40, e, vyše 40 sa vytvorí a nejaké sa stratia e, v, v prípade, že dosiahneme e, zvýšenie teploty iba o, 2000, o 2,2 e, stupňa, vytvoríme milióny nových pracovných miest. Je to alternatívny scenár v porovnaní s tým, e, ktorý sme mali predtým, ale nedosiahneme to iba ak budeme o tom premyšľať. a Musíme zmeniť našu politiku a to je dôležitá úloha ekologickej dohody. Spomeniem dve črty tejto dohody, ktoré ktoré majú kľúčový význam. Poprvé, e, zavezuje Európu, aby zaistila spravodlivú transformáciu. E, pán predseda par- parlamentu e, Sasoli hovorí o tom, že nie všetci Európania majú rovnaké postavenie zoči voči klimatickej kríze a nerovnosť e, a klimatické zmeny sa musia e, riešiť spoločne a preto v stratégii na prvé miesto kladieme ľudí, prioritu odozdávame regionom, priemyslom a tým pracujúcim, ktorí sa stretnú s najväčšími výzvami a to môžeme iba zdôrazniť, má zásadný význam klimatická transformácia, ak nebude spravodlivá, sa nezrealizuje, pretože spôsobí odpor, ktorý ju zastaví. Pozorujeme to e, v Európe v ostatných mesiacoch. Nemôžeme odmietnúť takýto odpor ako iracionálny alebo e, samovražedný. Ale nesmie nás prekvapiť, že milióny ľudí, e, predovšetkým myslí na to, ako dožijú do konca mesiaca občania eh, nie smú sa dostať do pozadia a dostať sa do nemožnej dilemy. Eh, po celom svete eh, ľudia si to vypočuli, začínajú konať v septembri na samite OSN. Generálny tajomník E, rozbehol iniciatívu spolu s e, Medzinárodnou organizáciou práce a 46 e, krajín už sa zaviazali k tomu, že spravodlivá transformácia sa stane súčasťou plánov udržateľnej transformácie. Takže to, čo robí Európa, robí aj celý svet. Je to súčasť toho, aby sme naplnili program udržateľného rozvoja, ktorý Európa jednoznačne podporuje. Ak eh, nechceme nechať eh, nikoho eh, pozadu, nechceme zabudnúť na nikoho, keď pripravujeme naše plány do budúcnosti, musíme vyzvihnúť pilier sociálnych práv s dôrazom na úlohu sociálnych partnerov ktorí sú súčasťou všetkého, čo robí Medzinárodná organizácia práce. Po druhé, ekologický dohovor o tom, hovorí o tom, že ekologická transformácia vyžaduje obrovské investície. Navyše to sa robí na základe kombinácie verejných a súkromných e, prostriedkov a vytvorenia e, Fondu pre spravodlivú transformáciu a práve vy, e, e, e, európsky e, legislatívci, sa, musia, e, sa musíte rozhodnúť, či prostriedky vystačia. Ale aj tu globálne aktivity musia odzrkadľovať e, e, e, všetky iniciatívy. To, že pán Kali sa stal špeciálnym vyslanníkom v týchto otázkach, je zárukou toho, že tak sa stane. A Práve sme si vypočuli jeho prezentáciu. E, Chcel by som nadviazať e, e, na jednu vec, e, ktorú povedal, a je to súčasťou našich vlastných diskusí. Jednoducho nové rozvojové krajiny dosiahli súčasnú úroveň prosperity na základe využitia uhlíkovo intenzívneho rozvoja. Teraz už to nemajú k dispozícii a klimatické zmeny najviac doľahnú na rozvojové krajiny, ale my sme presvedčení, že Európa nemôže e, e, e, odrieknúť e, týmto e, ľuďom cestu rozvoja a musí im poskytnúť nové alternatívy a preto e, zelená dohoda bude prioritou pre vnútornú a vonkajšiu politiku EÚ. Nič nezískame, ak Európska únia bude tematicky neutrálna a celý svet sa bude riadiť a bude využívať fosílne paliva Európska únie sa snaží urobiť niečo, čo predtým nebolo možné. Chceme prejsť testom dôveryhodnosti. Skutočne presvedčiť ľudí, že majú perspektívu lepšej budúcnosti eh, v klimaticky neutrálnom svete. Chcem eh, naznačiť, prečo je to tak dôležité. V roku 2008 eh, počas COP15 v Poľsku som sa stretol v Sliesku s odborármi z e, bane, ktorá už nefunguje a som povedal, že e, je tu e, som sa pokusil ich presvedčiť, že treba dosiahnuť klimatickú neutralitu a to sa mi nepodarilo. Som aj sám seba nepresvedčil, lebo v tom čase neexistovala dôveryhodná alternatíva, žiadne investície a nemôžeme si dovoliť e, opakovať takéto chyby. Potrebujeme mať dôveryhodný plán transformácie, prechodu do, lepšieho, e, do lepšej budúcnosti. Naša e, vyhlásenie zavezuje sa e, podporiť e, túto transformáciu na základe investícií a som presvedčený, že na tomto základe Európska únia a MOP e, vytvoria pevný základ na prehlbenie našej spolupráce pri riešení tak dôležitej otázky, otázky klimatických zmien. Ďakujem pekne za pozornosť. Hvala lijepa. E, ja bych sada... Ďakujem veľmi pekne. No a teraz by som dal slovo ďalšej rečníčke, pani Ema Navaro, ktorá je podpredsedníčkou Európskej investičnej banky. Pani Navaro, nech sa páči, máte čas 10 minút. Áno, aj ja by som začala tým, že by som sa chcela veľmi pekne poďakovať za túto pozvánku a tiež by som chcela uznať veľmi dôležitú úlohu Európskeho parlamentu, ako aj národných parlamentov pri tejto dôležitej eh, transformácii Našim, náš cieľ je jasný. Klimatická neutralita, ale férový a spravodlivý e, prechod na túto klimatickú mm, neutralitu je veľmi dôležité. Práve mladá generácia od nás požaduje, aby sme rýchlo reagovali na klimatickú núdzu. Momentálne pripravujeme plán, ako sa tak, mm, tam dostať. Európska environmentálna dohoda, environmentálne zákony, zákony, ktoré nám majú poskytnúť právnu istotu. Na tejto ceste sme všetci spoločne a táto cesta nebude jednoduchá. Dekarbonizácia nášho hospodárstva je veľmi komplikovaný proces, ktorý si bude vyžadovať veľkú transformáciu našich hospodárstiev, ale aj spôsobu života, ako nám pripomenul pán Karny. Kľúčová bude mm, možnosť financovania tejto transformácie a na to sa budem dnes zameriavať. Úloha e, financovania a čo e, v tomto ohľade môže urobiť urobiť Európska investičná banka ako kľúčový partner Európskej environmentálnej dohody. E, tá e, investičná medzera je veľká a aby sme vyvinuli tieto nové technológie, ktoré sú dôležité, aby sme túto transformáciu podporili a Európska komisia odhaduje, že aby sme naplnili tieto ciele 2000 2030 si bude vyžadovať 260 miliónov eh, eur ročne a toto číslo neberie do úvahy naše plány v rámci Európskeho Green Dealu, aby sme naše ciele pôvodné zvýšili a aby sme splnili všetky tieto environmentálne ciele je jasné, že žiadny verejný rozpočet sám sa s tým nevysporia žiada. Spoločnosti a domácnosti budú musieť financovať tieto očakávané výdavky. A preto musíme vytvoriť taký finančný systém, ktorý sa zameria na trvalo udržateľné projekty. Systém, ktorý bude brať do úvahy klimatické zmeny a musíme vybrať tie správne e, projekty. Teda e, stručne musíme sa zamerať zamerať na trvalú udržateľnosť. A tuto Európa má rôzne iniciatívy v rámci trvalo udržateľného finančného akčného plánu, aby investóri mali väčšiu istotu pri svojich rozhodovaniach pre investície. Táto investícia nám napomôže vypracovať spolahlivé údaje a spoločné štandardy, ktoré budeme potrebovať nielen pri investíciách, ale aj proti tomu, aby sme zabránili fragmentácii kapitálových e, trhov. Táto taxonómia je veľmi dôležitá, aby podporovala zelené investície na trhoch a ako túto taxonómiu budeme podporovať na technickej úrovni. Tu budú politické dohody, ktoré boli ehm, dohodnuté v decembri ehm, legislátormi. Takže naozaj sa musíme zamerať na ehm, vytvorenie delega, vykonávacích aktov, delegovaných aktov na úrovni EÚ. Ale mimo legislatívy sledujeme už sľubné znaky v e, sektore financií, pretože manažéri aktív toto e, urobili centrum svojich investičných stratégií a tu sa e, začali dedikovať aj také aktíva, ktoré by mali slúžiť na odstránenie klimatických rizik. A tuto tieto klimatické rizika sú zvážené zvažované aj v mandátoch a tiež sa pripravujú zaťažové testy. Um, klimatické zmeny budú aj ústrednou časťou monetárnej politiky Európskej centrálnej banky, ako deklarovala jej predsednička Christine Lagarde. A národné banky tiež môžu byť dôležitým nástrojom, aby sme mobilizovali investície na transformáciu. Tu môžeme získať priamy kapitál na trvalo udržateľné investície a prípadné prípadné príjmy. E, takže tu musíme využiť našu úlohu katalizátora. Tieto investičné nástroje možno využiť na to, aby tieto projekty boli atraktívnejšie a my zase môžeme poskytnúť technickú pomoc. V prípade Európskej investičnej banky je smerovanie jasné. My naozaj chceme prispieť svojou troškou, aby sme podporovali európsky zelený díl, ako aj spravodlivú transformáciu my sme vašou bankou, bankou Európskej únie a tieto kritické investície zabezpečia našu budúcu prosperitu. Avšak nezačíname od nuly. Tieto klimatické akcie už boli prioritou dlhé roky v našej práci. Od roku 2012 sme poskytli viac ako 170 miliard eur na to, aby sme podporovali tieto projekty celosvetovo. Tiež sme podporovali viac ako 600, 600 miliard eur na financovanie klimatických akcií. Naša práca v boje proti klimatickým zmenám je viditeľná aj na trhu so zelenými e, tovarmi a toto napomáhame ďalej rozvíjať. E, napriek e, takýmto záznamom je jasné, že dnes čelíme veľkým výzvam a tie si vyžadujú zvýšené ambície. Preto v novembri minulého roka sme sa rozhodli, že naše klimatické záväzky zvýšime a tiež podporujeme a Eh, zdôrazňujeme našu úlohu ako Európska banka. My eh, chceme toto financovanie zvýšiť na 50 našich aktivít do roku 2025. Tiež chceme podporiť 1 triliardu eur globálne v následujúcej dekáde, ktorá bude kritická. Eh, toto je náročný cieľ, ale realizovateľný. Minulý rok sme financovali viac ako 21 miliárd eur, čo je 40 našich úverov, ale to je veľmi dobrý základ. Našim druhým záväzkom je, aby všetky naše finančné aktivity boli podporené do, roku, do konca roku 2020 Parískou dohodou naozaj by nebolo vhodné, keby sme na jednej strane strane mali veľké ambície, ktoré by sme potom na druhej strane ničili. Energetické projekty, ktoré sa zakladajú na fosílnych energiách, tie chceme ukončiť do roku 2021. Sme prvou multilaterálnou bankou, ktorá prijala takéto rozhodnutie. Naša nová klimatická stratégia bude podporovať spravodlivú transformáciu. No a potom na záver to musíme vidieť ako dve strany tej istej mince. Ako sme dnes už počiarkli, e, naše ambície naplníme len vtedy, keď budeme podporovať tých, ktorých sa to najviac týka, aby sme podporovali tento spravodlivý e, proces spravodlivej transformácie a práve IB, ktorá bola vytvorená na to, aby sme podporovali sociálnu koheziu v Európe. Práve táto táto sociálna dimenzia je pre nás veľmi dôležitá a preto sme kľúčovým partnerom Európskej komisie pri implementácii mechanizmu na spravodlivú transformáciu. My budeme mobilizovať verejné a súkromné opatrenia, aby sme znižovali využívanie fosílnych palív. Bude to určitú dobu trvať. My sme už investovali do reštrukturalizácie a znižovanie emisí uhlíka v uhlíkovo intenzívnych regiónoch. Ale naďalej budeme vedúcou silou v rámci naplňania plnenia cieľov Európskej environmentálnej dohody, budeme zvyšovať naše investície a naďalej budeme podporovať spravodlivú transformáciu, naďalej budeme podporovať naše partnerské krajiny mimo Európskej únie pre ich adaptácii a naplňaní klimatických cieľov. Toto nás bude stať veľmi veľa, ale ak by sme nekonali, by nás to stálo oveľa, oveľa viac. Preto nesmieme zmeškať túto príležitosť a musíme využiť historicky najnižšie úroky a modernizovať naše hospodárstvo tak, aby bolo trvalo udržateľné. No a na tejto ceste môžete rátať s našim líderom hospodárstvo. Ďakujem veľmi pekne. Thank you, Madam Navarro. Ďakujem veľmi pekne, pani Navarro. Bola ste treťou z našich rečníkov. Mm, rečníkom by som sa chcela veľmi pekne poďakovať. A teraz by som sa obrátila na môjho kolega Gú Miloševiča, aby e, toto ukončil, túto prvú časť. Myslím si, že všetci veľmi dobre vieme, kolegovia, Ivan Miloševič bude eh, so mnou spolupracovať pri tejto výmene názorov. Máme trošku času, takže dúfam, že si vypočujeme všetkých. Eh, teraz eh, predseda výboru pre životné prostredie. Nech sa páči, máte slovo na úvod. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi, aby som hovoril po francúzsky. Dámy a páni, teším sa z týchto, tejto diskusie. Počul som viacerých, ktorí sa vyjadrili. Možno v dvoch, troch minútach by som zosumarizoval, aký, aká je teda nálada parlamentu voči Green Dealu. My máme veľkú väčšinu, veľkú väčšinu, a väčšinou si vlastne myslíme, že ten Green Deal by mal byť dôveryhodný a spravodlivý. Dôveryhodný v tom zmysle, e, predovšetkým vo finančnom pohľade, aby sa podporili tie transformácie e, ako aj pokiaľ ide o snahy Európskeho parlamentu na to, aby sa tieto transformácie urobili správnym spôsobom. Takisto sme za to, aby, tak ako to povedala aj pani Naváro pred chvíľou, aby sme mali správnu taxonómiu, ktorá je vlastne e, kľúčová, pokiaľ ide o všetky európske trhy, rovnako ako ide pre, ako, pokiaľ ide o Európsku investičnú banku a pokiaľ ide o všetkých ostatných aktérov, ktorí sú zúčastnení na tomto procese. Tá dôveryhodnosť vlastne sa odohráva aj na úrovni európskeho rozpočtu, o ktorom sa momentálne hovorí. To znamená, Európsky parlament tlačí na to, aby sme mali vlastné zdroje, zelené zdroje, ktoré budú financovať teda aj tieto zmeny. Takže v tomto ohľade ide o tú dôveryhodnosť, pokiaľ ide o finančnú otázku a vy môžete byť presvedčení ohľadne tej potrebnej mobilizácie veľkej väčšiny politických skupín tu v parlamente práve pokiaľ ide o tieto témy. Druhá téma, tá dôveryhodnosť tá je na úrovni priemyselnej, industriálnej, pretože my môžeme plánovať, môžeme mať síce dobré ciele, uhlíková neutrálnosť do roku 2050, zvýšenie klimatických cieľov do roku 2030, ale ak nebudeme mať e, reťazce priemyselné, hodnotové reťazce, tak to všetko zostane len na papieri. A práve z týchto dôvodov dnes spolupracujeme s Európskou komisiou na to, aby sme sa venovali tejto priemyselnej stratégii. Čo to teda znamená takáto základňa priemyselná európska, ktorá má byť silná a zároveň uhlíkovo neutrálna? Čo to znamená pre automobilový priemysel, pre oceľový priemysel, pre ostatné odvetvia, na základe ktorých je Európa skutočne globálnym aktérom a máme aj zostať aktérom. Preto Európsky parlament podporuje jeden z tých, eh, jednu z tých tém, ktorá príde veľmi rýchlo, to je ten prispôsobovací mechanizmus ohľadne uhlíka pri hraniciach. To znamená, ak tu budú určité environmentálne obmedzenia, ktoré sa zvýšia, a tie sa zvýšia, to vlastne už sa pripravuje, tak treba robiť všetko preto, aby sme mali mechanizmus, ktorý bude zabezpečovať určité rovnaké východiska pre jednotlivé regióny, pretože ak nie, tak tu bude riziko, že sa odsťahujú tieto podniky a odsťahujú sa aj pracovné príležitosti. Takže priemyselná dôveryhodnosť a, priemysel a finančná dôveryhodnosť. A na záver tá spravodlivosť. Pán Rajder hovoril o tom, spravodlivom prechod, fonde pri spravodlivý prechod. Ak bude Európa mať takýto mechanizmus, tak to pretože to žiadal Európsky parlament. Takže tento mechanizmus vlastne vyzišiel z Európskeho parlamentu a tá spravodlivosť a teritoriálna spravodlivosť tieto mechanizmy by podľa nášho názora mali byť zacielené na tie regióny, ktoré to najviac potrebujú a malo by to byť aj záväzné. To znamená nie len peniaze, ktoré prídu bez nejakých e, protislužieb. To musí byť presne napojené na konkrétny teritoriálny, lokálny, regionálny plán takéhoto spravodlivého prechodu. A toto je aj ten návrh, pokiaľ ide o Európsku komisiu, aby sme žiadali teda viac peniaze, ale na druhej strane aj konkrétne záväzky, na to, aby sme stimulovali investície, napríklad pokiaľ ide o energetický prechod, alebo e, čistú dopravu, alebo do zelenej chémie, a ďalších. Takže e, sú tu viaceré e, dimenzie, ktoré by som mohol spomenúť, ale nemám čas. Ja by som len chcel povedať kolegom z národných parlamentov, že tie krajiny, ktoré sú teda priamo negatívne postihnuté týmto prechodom. Treba povedať, že Európsky parlament je tu na vašej strane a sme tu na to, aby, ta, aby ten prechod bol aj z vedeckého hľadiska skutočne dôveryhodný, v tom zmysle, čo od nás žiadajú mladí a, a odborníci ale zároveň aj pokiaľ ide o priemyselnú dôveryhodnosť. My nechceme si vyberať medzi klimatickými opatreniami a pracovnými príležitostiami, pretože nie je nič horšie, ako mať Európu, ktorá bude v neutrálnej oblasti postupovať a druhá časť Európy by ostala bokom. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, takže teraz by sme si mali vypočuť jednotlivých rečníkov a potom dáme čas na odpoveď, ale e, predsa len si urobíme niekoľko kôl, takže ďakujem veľmi pekne za to, že ste toto vyplnili. Takže by som vás chcela poprosiť, aby ste sa obmedzili na e, dve minútky a teraz má slovo kolega Bach. Ďakujem veľmi pekne za slovo kolegyne, kolegovia. My v Európe veľmi často tvrdíme, že sme vodcovia, ale mali by sme byť obozretní keď si stanovíme nedosiahnutelné ciele na rok 2020 a nechceme eh, príliš zaťažiť eh, hospodárske základy Európskej únie, pretože namiesto veľkých slov o klimatickej neutralite by sme mali robiť to, čo musíme robiť na domácej pôde. Boj proti klimatickým zmenám, ale zároveň sú to náklady na <clears throat> štruktúrálne zmeny, ktoré musíme mať na zreteli. Toto môže viesť k veľkej záťaži občanov a firiem a to musíme tiež uspokojiť, pretože inak sa nám rozpadne celá spoločnosť, budeme mať výťazov, ale aj porazených a to musíme ľuďom čestne povedať v Nemecku sa touto ťažkou cestou už uberáme, zároveň pritom ustupujeme od atomovej a uholnej energie. Naša premiérka povedala, že do roku 2030 emisie skleníkových plynov znížime o 25 My samozrejme máme na to peniaze, ale je to trnistá a ambiciózna cesta aj pre taký bohatý národ, akým sme my. E, ja predsa len by som chcel varovať pred tým, aby, aby sme mm, pri týchto opatreniach znižovali kritéria pre monetárne a finančné trhy, aby sme hm, tieto investície neposudzovali len podľa e, zelených finančných predstav. To by pre finančné trhy a ich stabilitu bolo e, veľké nebezpečenstvo a ohrozilo by to aj inovácie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. A teraz pani Tilie, Francúzsko. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsedníčka. Ja si myslím, že mm, tu dosahujeme vedeckú zhodu v tom, že musíme zvýšiť svoje úzilie, pokiaľ ide o klimatické zmeny. Teraz sa však musíme rozhodnúť, čo je dôležitejšie. Stojíme pred veľkou výzvou a táto výzva si vyžaduje financovanie. Ale musíme sa zamyslieť aj nad metódou. Kolegovia to tu práve načrtli. Musíme byť dôveryhodní, potrebujeme finančnú dôveryhodnosť, ale aj dôveryhodnosť mm, zákonodarcov a tu sa musíme zamyslieť nad tým, ako budeme postupovať. Nemôžeme si už dovoliť, aby Európsky parlament a európske inštitúcie pracovali pomimo. Tu je dôležité, aby sme sa spojili, týchto rôznych projektoch, pričom priorita energetickej transformácie sa musí zamerať na boj proti klimatickým zmenám. Takže ja by som vám chcela len pripomenúť, rozmyslite si, ako budeme postupovať. Uh, Mm, teraz by som chcela pripomenúť, že ak máte nejaké konkrétne otázky na panelistov, tak to naznačte. Teraz pán e, Pop, áno, e, je veľmi dôležité, aby sme plnili tieto ambiciozne ciele. Pokiaľ ide o financovanie, tu musíme sa zamerať na priority environmentálnej dohody a tiež by bolo lepšie, keby sme mali viac roštu štúdií, ktoré by sa zamerali na tieto ciele roku 2050 a tiež národné investície z krátkodobých e, hľadisk a preto si nemôžeme dovoliť žiadne omeškanie a musíme sa zamerať na spravodlivú transformáciu. Avšak tu sú potrebné stanoviť opatrenia pre jednotlivé členské štáty a mali by sme si uvedomiť, že niektoré štáty budú potrebovať väčšie investície do infraštruktúry, ale nesmie to ísť na úkor konkurencieschopnosti a sociálnej podpory. Moja otázka je, ako plánuje na komerčnej úrovni Európska únia reagovať alebo konať, keď nemáme zatiaľ k tomuto žiadnu verejnú politiku. Ďakujem pekne. Fínsko, pán Varkiajnen. Áno, moje meno je Varkiajnen. E, toto bola veľmi zaujímavá prezentácia, celý súbor prezentácií a tuto musíme zvýšiť očakávania a hospodárske trhy sú podporované očakávaním. A toto bude veľmi dlhý proces, kým sa dopracujeme k hospodárstvu bez fosílnych palív. Budeš si to vyžadovať veľa investícií a tie závisia od investorov. Samozrejme, Samozrejme, že je tu priamy vplyv politik Európskej investičnej banky, ale investíc, investori začínajú zohľadňovať svoju budúcnosť, ktorá by mala byť nezávislejšia od fosílnych energií. Takže toto je naozaj trošku prehnané, keď hovoríme, že tu riadíme e, očakávania. Ako toto naozaj e, e, zjednotiť túto transformáciu? Samozrejme, pán Karny povedal, že práve tu musíme nájsť spôsoby na financovanie, ako aj taxonómiu. A keď sa pozeráme na politiky veľkých inštitučných investorov a prehovoria peniaze, oni do budúcnosti budú investovať vtedy, keď budú vidieť, že je to pre nich atraktívne. A práve Európska únia by túto výmenu a zmenu v očakávaniach mala podporovať. Pravdepodobne to bude veľmi dôležité dôležitý, silný nástroj e, v našom rozpočte, ktorý tam musí byť zohľadnený, e, keď budeme tuto stanovovať cenu emisných práv na medzinárodnej úrovni. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne pán Varkujnen a teraz pani Stavru z Cypru. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážení kolegovia, ja by som chcela teraz využiť príležitosť a e, uvítať environmentálnu dohodu. Cieľom environmentálnej dohody je umožniť eh, spravodlivú transformáciu a súhlasím s tým, že tak regióny ako aj členské štáty, ktoré sa musia uspokojiť s nižšími kritériami, tie budú týmto dotknuté a práve preto musíme vybaviť túto spravodlivú transformáciu dostatočnými finančnými prostriedkami, aby sme pristupovali k týmto ľuďom a regiónom spravodlivejšie. Toto nám bude nápomocné pri dosahovaní týchto cieľov. Takže keď by sme chceli dosiahnuť tú bezuhlíkovú ekonómiu, musíme zvoliť holistický prístup a okrem toho budeme potrebovať hor, horizontálnu koordináciu všetkých politík, e, zdravotníctvo, hospodárstvo, turizmus, doprava. Budeme musieť využívať synergie, ale aj kolektívne sily na to, aby sme to riadili správnym spôsobom. Tiež chcem upozorniť na to, keď by sme chceli zabezpečiť súkromné a verejné financie, aby sme vytvorili základňu, bude to znamenať, že e, emisie CO2 musíme zaviesť aj v oblasti dopravy. Potrebujeme zemný plyn v energetike, ale potrebujeme aj e, alternatívne energetické zdroje pre podniky a domácnosti. A toto bude dôležité pri obmedzovaní negatívnych vplyvov klimatických zmien. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán Szanowni Państwo, prezydium. Ďakujem veľmi pekne za slovo, hovorí pán Čočeský. Vážení účastníci tejto konferencii, e, zelený díl je veľmi dôležitý pri dosahovaní týchto cieľov a v našich diskusiách sa zameriavame na klimatickú politiku, ktorá je veľmi dôležitá, pretože zaznamenávame globálne oteplovanie ale e, uhlie e, je využívané veľmi málo a plyn to len o 15 zníži emisie a to znamená, že Poľsko bude musieť prijať tieto ciele, ktoré naozaj presahujú naše možnosti. Už teraz musíme platiť veľké dlhy a z historických dôvodov Poľsko bolo 50 rokov okupované sovietským zväzom, máme 50 rokov meškanie a naozaj musíme eh, veľmi veľa toho stihnúť, pretože tento režim, tento program je veľmi tesný Máme tu 7,5 miliárd eur e, a táto, tento fond na spravodlivú transformáciu to je len kvapka v moru, takže tuto máme viaceré okolnosti a my môžeme povedať, keď chceme povedať, že sa k tomu chceme zaviazať, tak to sa nám podarí až v druhej polovici 21. storočia. E, takže Treba si uvedomiť, že momentálne nemáme peniaze na to, aby sa tie oblasti, ktorých sa to týka, reštrukturalizovali a pripravujú sa nové uholné bane. Jedna uholná baňa, to znamená zhruba 3000 baníkov a 8000 ľudí, pokiaľ ide aj o nepriame formy zamestnania. My sa musíme s týmito problémami vysporiadať, takže v tomto kontexte náš prechod sa realizuje, počítame s nákladmi, ale predsa len to tempo musí byť prispôsobené možnostiam jednotlivých členských štátov. 500 miliónov eur je e, náklad na reštrukturalizáciu jednej bane. A to aj z, histori- z historických dôvodov. To znamená, ak pôjdeme týmto cestou, tak to bude veľmi ťažké a my robíme, čo sa dá, snažíme sa, ale predsa len tie okolnosti priamo v teróne, v teréne to všetko sťažujú. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán Tušek za Chorvátsko. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Problémy, ktoré súvisia s klimatickými zmenami, cítime v celom svete. Globálna výzva je vlastne prioritou pre nás všetkých aj na tej najvyššej úrovni Chorvátsko víta e, Green Deal, ktorý má obsahovať teda všetky hospodárske sektory a Environmentálny prechod je teda príležitosťou pre nový hospodársky rozmach, pre možné investície, pre rozvoj zelených technológií a takisto aj pokiaľ ide o adaptáciu hospodárskych operátorov, pokiaľ ide o zvýšenie e, aktivít, pokiaľ ide o zelený trh. Všetky zúčastnené strany musia obsahovať zelené opatrenia, predovšetkým pokiaľ ide aj o výberové konania a takýmto spôsobom zabezpečia udržateľnú udržateľnosť pracovných príležitostí. Naša cesta k e, uhlíkovej neutrálnosti si vyžaduje finančné zdroje. Chorvátsko je malá krajina a E, vidíme naše možnosti práve pokiaľ ide o syrovinovú základňu, napríklad pokiaľ ide o solárnu energiu, ktorá je najlacnejším zdrojom energie. Všetky krajiny musia dať prioritu zdrojom, ktoré máme k dispozícii. Avšak nie všetky krajiny majú rovnaké východiska, rovnaké možnosti a niektoré dokonca skutočne závisia od fosílnych palí. Preto zelený plán musí byť implementovaný sociálne spravodlivo. Počas predsedníctva Chorvátsko bude venovať veľkú pozornosť regionálnym osobitostiam. Európska únia za budúcich 10 rokov zmobilizuje takmer 1 trilión eur, pokiaľ ide o prechod. Takže MMF, jazyčný finančný rámec, bude zohrávať kľúčovú úlohu, ale chcel by som zdôrazniť, že napriek týmto veľkým výzvam musíme konať v duchu kompromisu a nie konať na úkor koheznej politiky a finančných prostriedkov z nej. Ďakujem pekne. Teraz e, máme panelistov. E, pán Karny by mohol zareagovať. Boli tu viaceré otázky aj v kontexte s rozpočtovými výzvami. Polský kolega tu zasa hovoril o tom fonde pre prispôsobenie a e, o 7,5 miliardy. Áno, takže in media zres. Ako pani predsednička, ak môžem, tak mám 4 body. Začal by som s tým, čo podal pán tu kolega z Rumunska. Sú teda tri spôsoby, ako môžeme riešiť túto situáciu. Predovšetkým pokiaľ ide o Európsku úniu, pokiaľ ide o emisie Scope 2, takýmto spôsobom vlastne zaangažujete aj menšie podniky a iné krajiny a globálne podniky vlastne budú E, takýmto spôsobom pozitívne na to rovnako reagovať. Takže toľko k tomu. Po druhé musíme vyriešiť, pokiaľ ide o článok 6 v rámci procesu COP, COP, to si vyžaduje cezhraničné riešenie. Pokiaľ ide o emisie, to je takisto otázka, ktorá môže priniesť benefity. A pokiaľ ide o tie cezhraničné dane, to by takisto mohlo byť dôležité v tomto ohľade, ale sú tu dve ďalšie dôležité veci, ktoré treba zohľadniť. A po druhé, pokiaľ ide o vašu otázku, ktorú ste mi dali ohľadne rozpočtu a obmedzených rozpočtových zdrojov, ja nie som ten správny, ktorý sa k tomu má vyjadriť. Ja by som len zdôraznil to, čo povedala pani Navarro, toto je jeden z tých najdôležitejších spôsobov, ako môžeme využívať verejné financie, pretože má to pákový efekt. Aj pokiaľ ide o tú e, garanciu e, zábezpekovú, to je takisto dôležitým komponentom, ktorá do istej miery vlastne rieši rizika klimatickej politiky. Ak to môžem povedať vo vzťahu k tomu, čo povedal fínsky kolega, s ktorým v plnej miere súhlasím, pokiaľ ide o význam tých očakávaní a presune očakávaní do pozitívnej dynamiky. A Európa sa tomu približuje a to je jeden z dôvodov, prečo vlastne takýto posun tu je na úrovni súkromných trhov. Ide to teda do pozitívnej dynamiky, oni budú anticipovať budúce aktivity a prísnejšie politiky a zoši. A chcel by som povedať, že netreba to podceňovať. A ešte posledná vec, viacerí rečníci právom poukázali na to, ako aj vy, že je dôležitý ten spravodlivý prechod a mechanizmy, ktoré s tým súvisia na to, aby sme do istej miery radefinovali ciele pre veľké podniky a aby sa nezbavili teda tej kľúčovej zodpovednosti, ktorú žiadajú parlamenty, tak európsky ako aj národné Takže niekedy sú to aj teda súkromné trhy, ktoré dokážu poskytnúť očakávané výsledky. A podporím to, čo povedal aj kolega panelista Guy Ryder, že bez toho, to sa týka sociálnej spravodlivosti, ale bez toho jednoducho by to podkopalo v podstate e, hodnotu tých jednotlivých politík. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pán Ryder, pretože prvý e, rečník sa vyjadril o tých, ktorí na tom získajú, ale ako to teda vnímajú zam- zamestnanci, tí, ktorí pracujú, možno to má konkrétny dopad aj pokiaľ ide o pracovné príležitosti. Ďakujem pekne, ja som už naznačil vlastne v tom prvom vstupe, my sme túto diskusiu do istej miery posunuli, a to fundamentálne, a to za veľmi relatívne krátky čas. Takže vidíte tie, dva, tie, dva priemyselné, tie dve priemyselné odvetvia, nemôžem hovoriť v mene žiadného, ale bolo tu povedané, že veľmi rýchlo a rázne sa nám podarilo dosiahnuť konsenzus globálny práve ohľadne veci, ktoré treba spraviť. To znamená, pokiaľ ide o zosúladenie záujmov, ušetriť finan- e, pracovné príležitosti a zároveň šetriť životné prostredie, ale nemusíme sa tu navzájom e, utešovať, je to veľmi komplikované a vyžaduje si to vysokú mieru ambícií. To znamená, niektoré z tých vecí, ktoré vzýšli z tej komunikácie, idú práve týmto smerom. Už som na, úvor, na úvod povedal a Išlo tu teda o tú dôveryhodnosť, to sa tu potom ešte rozdrobilo. My potrebujeme finančnú dôveryhodnosť, to je kľúčová otázka tejto konverzácie a to si vyžaduje zaangažované súkromného sektoru ako aj verejných investícií. Potrebujeme aj test férovosti, tej dôveryhodnosti, či to teda bude robené skutočne vážne, berúc do úvahy aj tých, ktorí na tom stratia. Budú tam, bude tam jednoducho veľa tých, ktorí na tom stratia. V prípade, ak tie politiky neúspejú tak, ako to má byť, nie per definicionem, ale preto, že jednoducho môžu tie politiky v istých oblastiach zlyhať. A ešte by som zareagoval na to, čo povedal aj predseda výboru pre životné prostredie. Je tu aj industriálna dôveryhodnosť, to je zasa kľúčová úloha prerobenia infraštruktúry a otázok, ktoré súvisia s touto oblasťou. A ja si myslím, že otázka sociálneho dialogu viac ako kdekoľvek inde, ako aj participácia jednotlivých aktérov, to musí byť hlavnou prioritou. Keď hovoríte o týchto otázkach, či idete o železiarstve alebo o uholnom priemysle, tak Jednoducho tí aktéry musia mať možnosť vyjadriť sa k týmto otázkam a pokiaľ ide o európsky spôsob postupu a máme to európsky sociálny princíp, máme k tomu dostatočné nástroje a možno ešte Posledná vec ohľadne dôveryhodnosti. To, čo povedal aj Mark Kelly, súhlasím s fínskym kolegom, pokiaľ ide o narábanie s tými očakávaniami. Áno, pokiaľ ide o tie očakávania na úrovni trhu, na to, aby investície a financie išli správnym smerom, ale aj v tom ohľade, že sú tu očakávania občanov, tí, ktorí na tom získajú, alebo tí, ktorí nie. Pretože vlastne toto je to, kde tá politická legitimácia tohto procesu je a má ehm, z toho vzísť aj dostatočná podpora pre ďalšie. Čo ma trochu znepokojuje, je, že sú tu určité otázky, ktoré možno súvisia s tým, že ako vlastne Green Deal obstojí, pokiaľ ide o ďalšie ciele Európskej únie, pokiaľ ide o fiskálne limity, pokiaľ ide o tie pakty a ďalšie formy financovania. Bolo by problematické, ak by zelená dohoda Green Deal mala byť e, konkurentom alebo dokonca mm, stať v ceste iným cieľom. A preto si myslím, že je kľúčové a preto to vnímam, že tak je to aj naprogramované, je vlastne takou stratégiou rastu. Nie je to iba nejaký doplnok alebo nejaká železná gula pre túto stratégiu. Pani Navaro, pokiaľ ide o tie financie a pokiaľ ide o úlohu Európskej investičnej banky, ďakujem. Áno, Európska investičná banka je dostatočný dostatočný e, prvok na podporu týchto investícií. My sme bankou európskych členských štátov, oni dávajú kapitál do našej banky a my z tohto kapitálu, zníženého množstva kapitálu, financujeme sa vlastne na trhoch a riešime a riadíme tieto investície do tých kritických investícií, ktoré sú dôležité z pohľadu udržateľnosti Európy a hospodárskej prosperity. A tu ja si myslím, že potrebujeme sa sústrediť na otázku prispôsobenia sa. Bolo to spomenuté v kontexte podpory spravodlivého prechodu, ale v podstate o čo tu ide? Ide tu o modernizačný proces a ak my musíme podniknúť takúto transformáciu e, takým abruptným spôsobom, tak tí, ktorí budú postihnutí tým prechodom, pravdepodobne budú postihnutí ešte viac. Takže čo potrebujeme a čo vlastne robíme v Európe, že sa pripravujeme na to, aby sme manažovali tento prechod a zvládli to takým spôsobom, aby všetky regióny mohli byť súčasťou tejto modernizácie a procesu. Na záver, prirodzene klimatická diplomácia je kritická v tomto ohľade, pretože pravdou zostáva, že Európa potrebuje všetky krajiny, aby išli touto cestou a my vidíme, že tu je veľká podpora vo viacerých krajinách, aj pokiaľ ide o niektoré právne návrhy alebo právne predpisy, ktoré momentálne nereagujú na túto situáciu, ale sú tu regióny, sú tu občania v krajinách, ktorí takisto chcú, aby sa riešili tieto klimatické naliehavé situácie. Občania majú obavy a v Európe prirodzene máme sociálnu dimenziu, ale máme túto dimenziu aj mimo hraníc Európy a budeme musieť aj naďalej podporovať tieto otázky, ako to robí Európa už teraz ako najväčší, najväčší donor e, pomoci my musíme podporovať všetky tie e, rýchlo rast, teda rozvojové krajiny v rámci tohto prechodu a čo vieme už v podstate teraz je to, že ozvoj, oficiálna rozvojová pomoc a klíma a klimatické otázky to je navzájom úzko prepojené. Ďakujem a teraz zostane slovo môj spolupredseda. Nech sa páči, máte slovo pre ďalšie kolo. Ďakujem pekne, vážená pani predsedníčka. Teraz ideme smerom e, k Cypru. Nech sa páči, máte slovo, hovorí pán Miloševič. Spojené štáty sa chcú stiahnuť, respektíve už sa rozhodli, že v novembri roku 2020, že sa stiahnu z Parížskej dohody a preto by som chcel povedať, že pre mňa je to veľmi nebezpečné, pretože európske podniky budú mať z toho škodu, pretože v podstate sú nútené dodržiavať e, kritéria životného prostredia, čo vlastne znamená priame navýšenie výrobných nákladov. Iní partnery tí nie sú v podstate nútení dodržiavať takéto ciele, takže v podstate nevieme, ako chce zostať konkurencieschopné hospodárstvo Európskej únie. Lepšie investície to samozrejme povedie k zlepšeniu životných podmienok pre občanov Európskej únie, ale zároveň by bolo treba povedať, že tie náklady, ktoré súvisia s tými vysokými kritériami pre európske podniky a čo to všetko znamená, to by nemalo byť nejakým, e, nejakou, nejakým znevýhodnením, pokiaľ ide o prežitie podnikov, pretože iné krajiny mimo hranice Európskej únie jednoducho budú musieť budú mať možnosť využívať nižšie výrobné náklady. A je to aj sociálny rozmer tzv. Zeleného, zelenej zmluvy Green Dealu. Musíme sa postarať o to, aby sme tu mali ten spravodlivý prechod. To znamená, Musí to byť harmonizované aj s ďalšími cieľmi a na záver už by som povedal iba toľko, že tie ustanovenia zeleného paktu nemôžu byť dosiahnuté z večera do rána, pretože to si vyžadujú, aby sme urobili aj ďalšie zmeny, aby tu nebola aby to nemalo taký negatívny dopad na podniky a občanov. A preto by som sa spýtal, ako vlastne my chceme sa vysporiadať s tými otázkami Znížené konkurencie schopnosti, ktoré nebudú na prospech našich cieľov. Ďakujem pekne a teraz zostane z Luxemburska slovo pán Mark, nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne, ďakujem všetkým rečníkom za ich, info, za ich vyjadrenia, ktorí vlastne zdieľajú rovnakú diagnózu, hovorí pán Marg. Moja otázka súvisí presne s týmto. Ja som počul e, zodpovedných predstaviteľov aj v Luxembursku, bola tam aj Európska investičná banka, bola tam aj asociácia bankárov európskych a predstaviteľov z OSN, pán Karnet, tam bol takisto. Ja tu vidím veľký rozdiel, pretože pokiaľ ide o to, čo vidíme na národných úrovniach, tak ja som sa tam spýtal viacero otázok, v tom zmysle, že tá diagnostika vlastne nebola rovnako vnímaná, pokiaľ ide otázku naliehavosti, to znamená, že by sme mali konať. Ďalej sa pokračuje v tom business as usual ako doposiaľ. Pochybujem, že sú tu dostatočné kompetencie, aj to, ako vlastne sa k tomu postavíme. Ale to zmena paradigmy je veľmi dôležitá. Vy ste tu o tom aj vyhovorili a nevieme, ako to chceme celé zvládnuť. A preto sa veľmi obávam, že okrem teda tej rezistencie ľudskej, je tu aj otázka rezistencie na úrovni administratívy, pretože tu je nedostatok diagnostiky, ktorá by bola spoločná, nedostatok zručnosti, schopnosti a pán Kárnej, ak ma dokážete uistiť, vaši centra, vaše centrálne banky tam sú ľudia, ktorí popierajú klimatické zmeny. Ako chcete vy, aby tí za národné štáty, ktorí vôbec nie sú všetci presvedčení na 100% ohľade potreby reagovať v otázky klimatických zmien, aby títo spustili politiku z hora nadol, ktorú si vyžaduje väčšina populácie, a zväčšuje sa to, ešte stále to nie je väčšina, Dajte mi teda prosím vás pekne nejaké dôvody, aby som mohol dúfať, aby sme boli viac usilnení, uistení o tom, že tá rezistencia nebude taká, aká je v súčasnosti. Ďakujem pekne. Pán Mikale, Malta. Ďakujem, pán predsedajúci. Zajtra rada bude e, sa zapodevať plánmi na e, vynaloženie e, našich prostriedkov počas nasledujúcich 7 rokov, bude hovoriť o prioritách, o riadení rôznych balíčkov, je dôležité, aby európska politika bola v stredobode pozornosti Súhlasím s tým, že treba riešiť e, e, problematiku klimatických zmien. Treba to robiť tak, aby sme nikoho nedali na vedľajšiu kolaj, aby zmeny boli sociálne a hospodársky priateľných. Myslím si, že rozmanitosť je dôležitá z hľadiska uplatnenia flexibilných mechanizmov e, pri naplňaní našich cieľov E, musíme sa vyhnúť tvorbe takých systémov, ktoré nebudú nápomocné. Mnohí členské štáty rozmýšľajú iba o sebe bez ohľadu na ostatné krajiny. Častokrát e, zabudáme našich susedov. Netreba zabúdať na to, že na menšie členské štáty zmeny doľahnú inak. Malta je mimoriadne zraniteľná a vieme, že extrémálne počasie e, neumožní niektorým e, štátom využiť prínosy e, veľkou výroby. Treba si uvedomiť, že využitie alternatívnych zdrojov energie môže nechať niektoré štáty pozadu. Musíme e, ísť príkladom, ale zároveň zohľadňovať špecifika jednotlivých štátov na tomto e, e, základe treba viac komunikovať s e, jednotlivými štátmi, národnými parl- parlamentmi. Musíme si uvedomiť, že Európa je jeden kontinent, ale nesme sa zabúdať na národné špecifika. Ekologický dohovor je veľmi dôležitý, ale musíme dosiahnuť naplnenie jeho cieľov na základe sociálneho napredovania tieto zmeny by mali katalizovať prechod na nový spôsob života. Musíme meniť nielen klímu, ale aj naše myslenie. Pani Kretu, Rumunsko. Ďakujem vám pekne, pán predsedajúci. Chcel by som nadviezať na niektoré e, e myšlienky. Všetky naše celé ukazovatele sú ambiciozne, rozumné, ale nesmieme e, dopúšťať chyby, keď ich e, realizujeme zelená dohoda to nie je reklamný e, e, nejaký slogan alebo kampaň pre ekologický sektor, ktorý bojuje so znečistovateľmi. Hĺbkové zmeny v hospodárstve, v spoločnosti, v správe e, e, e, znamenajú, že potrebujeme činy, nielen e, slova. E, vo východnej časti Európy veľmi dobre si spomíname, ako bolel prechod na e, trhové hospodárstvo. To znamenalo nezamestnanosť a zatvorenie viacerých podnikov e, v Rumunsku. 4 až 5 miliónov e, ľudí vycestovali kvôli tomu na západ, v západnej časti Európy. Ani e, tam pracujúci neboli chránení, trpeli eh, odchodom podnikov eh, eh, Brexit, presun výroby a prehlbenie nerovnosti úzko súvisia s tým, že reformy sa riadili najmä peňažnými úvahami a nie môžeme dosiahnuť podporu, ak nebezpečíme podmienky pre spravodlivú transformáciu. Nemôžeme e, nanútiť e, riešenia na základe e, európskeho rozpočtu, ktorý e, e, tvorí iba 1% e, rozpočtov celej Európy musíme e, e, využiť investícií do ekológie ako stimul, musíme konať globálne s tým, aby sme nutili aj ostatné regióny, e, aby nás nasledovali. V opačnom prípade zdyháme. Nemá zmysl byť prvý, keď ostatní idú opačným smerom. Ďakujeme. Gabriela, teraz pani Kristof Bosna-Hercegovina. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán e, predsedajúci, vážené dámy, vážení páni. Chcem vás e, pozdraviť v mene parlamentného zhromaždenia e, Bosny a Hercegoviny a vo vlastnom mene. Sme svedkami extrémnych počasí, záplav po celom svete, E, uvedomujeme si, že e, klimatické zmeny e, menia nenapraviteľným spôsobom celý svet a ekosystémy. Musíme si uvedomiť, že klimatické zmeny negatívne ovplyvňujú hospodársky rast, požiare, povodne znamená aj hospodárske straty. E, aj Bosna a Hercegovina tiež e, prednedávnom trpela veľkými záplavami. Na vlastnej koži sme pocitili to, ako prírodné katastrofy ovplyvňujú hospodárstvo a sociálnu sféru. Je veľmi dôležité, aby Bosna a Hercegovina sa pripojila k Ukrajinám, ktoré implementujú cieľe Parížskej dohody v snahe zamedziť globálne oteplovanie. Z hľadiska e, zákonodárcu e, našou prioritou je zintenzívniť prípravu legislatívneho rámca, ktorý prispieje k e, ochrane životného prostredia. Z hľadiska hospodárskej, rozpočtovej a sociálnej politiky treba investovať viac prostriedkov eh, v nasledujúcom období do priemyselných inovácií založených na ekologicky čistých technológiách, obnoviteľných zdrojoch energie, zalesňovaní a na príprave pre boj proti eh, požiarom. Toto všetko sú investície do budúcnosti. E, klimatické zmeny e, nedokážeme zdolať individuálne, musíme e, spojiť síly, naplňať spoločné cieľe v oblasti klimatických zmien, ktoré nepoznajú hranici. Ďakujem pekne, Bojana. A teraz Estonsko, pán Sud. Veľmi sa mi páči, že máme e, veľmi živú diskusiu. Domnievam sa, že otázka neznie, či potrebujeme transformáciu, ale ako ju budeme riadiť, čo dokážeme urobiť e, spoločne, čo dokáže urobiť e, každý jeden štát pre Estonsko Riadenie transformácie je veľkou výzvou. Áno, potrebujeme peniaze, ale ako už povedali viacerí predrečníci, e, máme dosť prostriedkov z EIB, z Fondu pre spravodlivú e, transformáciu. Úrokové sadzby sú nízke. A je tu tlak zo strany súkromného e, sektora v smere takejto transformácie. Takže ja to skôr vnímam ako príležitosť a príležitosť e, sú hnacím motorom inovácií a vývoja a výskumu, ak pôjdeme príkladom v oblasti e, zabezpečenia klimatické neutrality budeme mať e, konkurenčnú výhodu Myslím si, že budeme eh, vedieť vynaliesť nové technológie, sklbiť ich s existujúcimi a to bude eh, veľmi dôležité z hľadiska ďalšieho napredovania. Čím viac si všímame inovačnú stránku transformácie v súvislosti s klimatickými zmenami, tým viac budeme konkurencie schopní v globálnom meradle. Začínali sme ako spoločenstvo pre uhlie a ocel a teraz sa e, musíme stať úniou nových technológií. Ďakujem pekne. Ďalší rečník z Estonska. E, rečnička, ďakujem pekne, pán e, predseda. Myslím si, že prechod na uhlíkovú neutralitu je dôležitý. Predrečník povedal, že mali by sme to vnímať ako príležitosť. Nemôžem iba súhlasiť. Už máme nástroje na podporu vývoja, eh, výskumu, inovácií eh, nových eh, ekologických technológií, prechodu na obehové hospodárstvo. Únia sa zaviazala, že poskytne e, pomoc tým odvetiam, kde dôjde k strate pracovných miest a k ďalším negatívnym prejavom tejto transformácie. Čo je však najdôležitejšie? Musíme sa uvedomiť e, to, čo už povedala Ursula von der Leyenová, Európsky parlament alebo EIB. Nedosiahneme uhlíkovú neutralitu, e, ak každý občan, každý podnik e, v denodenných e, činnostiach nebude ísť rovnakým smerom. Uhlíková neutralita nesmie byť niečím abstraktným, e, vzdialeným. To musí byť pochopiteľné a užitočné pre nás všetkých. Ako povedal fínsky kolega, Treba vedieť riadiť očakávania trhov a ekologické investície prídu, ak e, vznikne dojem, že sa vyplatia. A pani Ryder správne povedal, že treba riadiť aj očakávania občanov. A tu by som chcel e, to osobitne zdôrazniť aby sme dosahli e, skutočné zmeny a zabezpečili politickú legitimitu tejto transformácie, ľudia musia pochopiť a prijať potrebné zmeny. A národné parlamenty a Európsky parlament majú dôležitú informačnú úlohu. Musia zdôvodniť potrebu týchto zmien, aby boli e, pochopiteľné pre občanov. Musíme riadiť očakávania občanov iba tak, dokážeme naplniť ambiciozne e, cieľe, ktoré sme si stanovili. Ďakujem. Pán Calvaja, Taliansko. Ďakujem, pán predsedajúci. Nepochybne musíme meniť svoj rozvojový e, model, ale na to potrebujem hospodársky rast. Prechádzame ťažkým obdobím a tak tomu bolo ešte pred e, e, krízou, ktorú spôsobila epidémia v Číne. Treba to vnímať aj ako e, finančnú komplikáciu musíme e, e, veľmi starostlivo zvažovať hospodárskú súťaž, investície, Mám eh, by som niekoľko otázok. Aká je úloha podľa vás pre metán v tejto oblasti? E, najmä pokiaľ ide o e, nejaké nové iné metódy. E, v Taliansku pozorujeme určité paradoxné e, e, vplyvy. Niektoré e, E, mesta e, e, brania vstupu do miest dieslových aut s dieslovými motormi, čo je podľa mňa kontraproduktívne. Ďalej, prvou líniou obrany proti klimatickým zmenám sú polnospodári. hospodarujú polia, e, lesy, vodné toky. Nesmeme e, znižovať investície v tom e, to smere, v týto dve V opačnom prípade to bude proti klimatickým zmenám. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za túto príležitosť uzavrieť toto zasadnutie. Prepačte, ešte dvaja kolegovia sa prihlasili. Najprv Norsko, pani Agdestein, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, ďakujem eh, za pozvanie eh, eh, zástupcov mm, Norského parlamentu ako hostí. Veľmi pozorne sme sledovali prácu v súvislosti s ekologickým dohovorom, ktorý je mimoriadne ambiciózny a tiež e, si uvedomujeme, že to priamo alebo nepriamo je dôležité pre Norsko. Norsko je už v súčasnosti krajinou s nízkou úrovňou emisiu, ale napriek tomu v zmysle parížských dohod e, vláda vyhlasila, že zniží naše emisie o 52 až 55 do roku 2030 priebehu tohto roku e, vláda e, plánuje predložiť akčný plán e, do parlamentu, v ktorom spresní, ako naplniť títo cieľe, či už vo vnútroštátnom meradli, alebo ako to napojiť na ekologický dohovor. Pokiaľ ide o potrebu spravodlivej transformácie, aby sme nikoho nenechali pozadu, Našou ambíciou je predovšetkým znižovať emisie, nie však e, tempo hospodárskeho rastu alebo prosperitu našich občanov. Ďakujem. A v neposlednom rade Maďarsko, pán Perio. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za slovo, vážené dámy, vážení páni. Zastupujem Maďarsko, zastupujem som členom e, e, výboru pre rozpočet a vnímam túto problematiku z hľadiska hospodárstva. Chcel by som uviesť príklad toho, ako by sme vedeli e, naplniť stanovené cieľy. Určite vítame dohodu, najmä pokiaľ táto dohoda bude zahrňať až 50 oteňov zelenej. Nechcel by som nevyužiť e, e, všetky prínosy e, ekologického dohovoru, ale potrebujeme mať konkrétne modely, ktoré zohľadňujú všetky aspekty. Ak máme investície v Austrálii, ktoré prichádzajú z Indie a kde sa otvára najväčšia bania, a sa organizujú demonstrácie na protest proti týmto investíciám, vyvstáva otázka, nač, prečo sa rozhodneme pre našu planétu alebo pre pracovné miesta. Ako vyriešime túto dilemu? Ďakujem. Dovolte, aby som záverom tejto dôležitej diskusie aj ja povedal niekoľko slov na túto tému. E, e, všetkým nám záleží na to, čo necháme našim deňom, deťom, najmä vzhľadom na extrémne prejavy počasia po celom svete. Okrem iného, e, klimatické zmeny ovplyvňujú migráciu vo viacerých kontinentoch, zmenia alebo už zmenia politické Ukrajinu po celom svete v Únii, to umožňuje a poskytuje Únii príležitosť stať lídrom v oblasti boja proti klimatickým zmenám a uplatnení nových technológií. E, dnes e, sme si počuli e, viac víziev po tom, aby to nebolo oddané iba jednotlivým stranám zeleným alebo ľavicom. To musia podporiť všetky e, strany. Som konzervatívec a veľmi ma znepokojú budúcnosť e, mojich detí, e, osud vodných a iných zdrojov. Bol by som rád, aby aj moji vnúci vedeli zažiť na vlastnej koži 4 ročné obdobie. Musíme získať našich e, západných e, e, spojencov, najmä Spojené štáty americké. Musíme spolupracovať s obchodnými partnermi Čínou, Ruskom. Líderstvo znamená, že Číny musia zodpovedať našim slovám. O tom ste hovorili viacerí. Nesmieme však obetovať konkurencie schopnosti Európskej únie v prospech dlhodobej stratégii nesmieme pripustiť, aby iba naši občania a naše malé a stredné podniky platili za to. Musíme ísť príkladom pre celý svet, ale musíme získať partnera v globálnu podporu, musíme eh, konať eh, rozumne, E, spolupracujme e, pri riešení programov klimatických zmien, zabezpečme spoluprácu medzi európskym a národnými parlamentmi a využijeme podporu našich partnerov a priateľov po celom svete. A teraz odzdávam predsedníctvo svojej kolegyni. Ďakujem veľmi pekne. Rada by som poskytla všetkým kľúčovým rečníkom možnosť reagovať. A čo je zaujímavé, je to zásadná otázka, či dokážeme mať a jedno i druhé e, vyriešiť klimatické zmeny a naplniť očakávania občanov, dosiahnuť zmenu. Tuto otázku teraz nezodpoviem. E, budem e, v tejto otázke náročná či naša politika zodpovedá potrebám novej dobe. Nie, že by očakávam konkrétnu odpoveď, ale aspoň náznak odpovede. My sme všetci my všetci chceme to dosiahnuť, nevieme, či to dokážeme a potrebujeme podporu zo strany aj e, e, poslancov národných parlamentov. Kto sa chce ujať slova ako prvý? Možno, že v opačnom e, slede. Pani Navarro? Ďakujem veľmi pekne. Ja sa naozaj e, zameriam E, na to, čo je dôležité ešte predtým, než to uzavrieme. V našej novej energetickej úverovej politike nebudeme financovať zemný plyn. Od konca roku 2021, pretože si myslíme, že sa musíme zamerať na tie energetické projekty, ktoré viacej budú podporovať dekarbonizáciu hospodárstva budúcnosti. Určite z krátkodobého hľadiska v tom období transformácie zemný plyn bude hrať dôležitú úlohu, ale postupne ustúpime od jeho financovania na to, aby sme mohli financovať projekty na podporu e, dekarbonizácie. No a záverečné slovo EIB je je bankou, ktorá je riadite, riadená politikou, ale tiež sme vykonávateľmi politiky, hráme tú dôležitú úlohu. Naši vedci nám hovoria, že práve toto musíme urobiť a je pravdou, že je to ťažké a samozrejme, že je to náročné, ale z dlhodobého hľadiska to musíme urobiť pre budúcnosť planety a našej spoločnosti. Ďakujem pekne, pán Ryder, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Áno, to bola naozaj veľmi povzbudivá diskusia, optimistická, naozaj by to bolo na škodu, keby to nejako ustalo, pretože uh, je jasné, že toto smerovanie je veľmi dobré, úroveň ambícií je absolútne oprávnená. Je to realizovateľné? Áno, je to realizovateľné. Naozaj si musíme e, vybrať z toho, e, z toho celkového prehľadu Mm, žiadna transformácia, nuž e, toto bude tak či tak, nejaká transformácia, nie je to, ja, nie je to ľahké, ako povedali rumúnsky kolegovia, to je tvrdá práca a táto transformácia má svoje charakteristické znaky. Naozaj sme si, je to, je to jednoducho, nie je to voľba, je to jednoducho nutnosť. Planéta nás k tomu núti a táto transformácia je sprevádzaná ďalšími veľkými transformáciami v našej spoločnosti. Je to digitálna a demografická mm, transformácia Áno, neviete si predstaviť nejakú takú vysokotechnickú spoločnosť, e, ale je, je to naozaj dôležité a ten internet tu je. A teraz celkové, celková perspektíva. Ja tu hovorím o celkovej perspektíve. No už tá celková perspektíva v rámci tejto konverzácie a čo USA a čo ostatné krajiny, ktoré sú účastníkmi tejto hry. Áno, ako povedal pán Miloševič, my musíme aj Ameriku e, primeť, aby s nami ďalej rokovala, ale e, ale my Európe môžeme pomôcť tým ostatným krajinám, tie, ktoré nie sú tak dobre vyvinuté a rozvinuté a nemajú takú možnosť ako my. Nemali by sme na nich zabudnúť, nemali by sme ich nechať na pospas. Ďakujem pekne, pán Karný. Áno, ja mám tri také hlavné záležitosti. Tie konkrétne otázky, ktoré sa ma týkali o e, TCFD, e, tie firmy vedia, čo to je a všetky verejné orgány vedia v Európe, čo to je. 100 tisíc to podpísalo, je tam 123 e, triliard eur. Áno, to musíme zverejniť, ale to nie je niečo, čo sa bude týkať malých a súkromných spoločností. Je to záležitosť, ktorá závažne napomôže ľuďom toto vytvárať, uplatňovať, tvoriť. A práve tí, ktorí to chcú spolu a budú, je tu iniciatíva vykazníctva finančnej skupiny, takže toto je úplne vo vašich rukách, či to bude fungovať, ale vo svojom svojej podstate. Je to odpoveď spoločnostiam na ich otázky, čo môžu oni urobiť v, týchto, v tomto kontexte, kde 120 jurisdikcií sa rozhodlo, že tu budú spolupracovať. No a potom centrálne banky, národné banky, je tu 50 národných bank v tejto skupine je nás teda 50, sú tu dve veľké globálne misie, Čína a tak ďalej. A my sa musíme pozrieť na to, ako budeme riadiť toto riziko čo by bolo teda vhodné, keď e, máme finančnú krízu, takže toto je tá adaptácia na klimatické zmeny, toto riziko e, znižujeme a tieto hospodárske príležitosti a myslíme si, že toto je veľká príležitosť. Tu by sme mali zvážiť oproti naozaj reálnym hospodárskym nákladom. No a ďalej už stručnejšie. Toto je veľmi dôležitá otázka, ktorá sa týka OSN ako súčasť tohto procesu a jedna z týchto otázok, ktoré si musíme položiť. Myslíte si, že USA budú súčasťou tejto adaptácie alebo či ich priemysel budú tieto príležitosti ignorovať? Nie, myslíme si, že nie. Budú tu veľké inovácie, ktoré sú zo strany Európy. A to nie len preto, že tu je hlavný trh pre spoločnosti USA, ale to rozšírenie e, to naozaj poskytuje komparatívnu výhodu, konkurenčnú výhodu a mm, ako mi povedal talianský kolega, že by sme sa mali viacej zamerať na vodík, mali by sme podporovať e, vodíkovú energetiku v talianskom e, priemysle, tiež zachytávanie uhlíka a ostatné technológie, ktoré e, sú v popredí a ktoré predstavujú veľké príležitosti pri tomto pokroku. Takže toto by som určite nepodcenil, nielen len tieto domáce príležitosti, ale preskúmanie celkových príležitostí. No a teraz e, politika e, a rast e, v rámci finančnej krízy sme sa použili, že, poučili, že keď ten rast sa zastavil a klesal, tak nám to trvalo 10 rokov, kým sme to dohonili. Takže, tak ako povedal talianský kolega, naozaj eh, musíme toto nielen vysvetľovať, ale musíme to naozaj rozdrobiť na drobné, na tú lokálnu úroveň, aby sme tých jednotlivcov primeli, aby sa toho zúčastnili. Instrumentalizovať to musíme, tak povediac. A toto je práve eh, tá politická výzva. Áno, musí to byť jasné, že máme plán, plán, tento plán musí byť realizovateľný, vykonateľný, ale musíme ho pretlmočiť do hmatateľných predstáv, aby to pochopili ľudia na lokálnej úrovni. A myslím si, že toto práve môžu robiť poslanci. Sem chodia napríklad aj e, žiaci, ktorí zo škôl, ktorí toto majú možnosť e, podporovať, takže toto všetko by sme mali do toho zakomponovať. Ďakujem veľmi pekne za všetky príspevky, áno. A boli tu aj takíto žiaci, ja vždycky tieto galérie sledujem, ale teraz by som Je tu ešte niekto, kto by ešte chcel položiť otázku? Ak nie, tak ja mám ešte čo povedať. Tuto boli veľmi dôležité pozorovania. Všetci vieme, čo máme robiť, no ale ono sa to ľahšie povie, ako vykoná. Napríklad v mojej krajine v Írsku v minulosti sme mali úžasné veľké plochy rašeliny a tie sme využívali na, ako zdroj energie a teraz sa to zastavuje. A preto, ako povedal e, Mark Carney, tie, tie, tie, tie lokálni obyvateľia, tá lokálna úroveň je veľmi dôležitá, pretože keď e, oni nás nebudú podporovať, tak budú protestovať. A toto nebude cel, toto celé fungovať. Nie? A preto si myslím, že tu máme aj politický priestor, ako aj môj môj e, spolupredseda povedal, že máme tu politické funkcie, ktoré musíme využiť tejto novej dynamiky. My fungujeme v politických cykloch, ktoré sú krátke, trvajú len 4 roky, ale toto sú dlhodobé záležitosti. A preto to môže byť komplikované, takáto intenzívna politická diskusia. Ale musíme sa do toho pustiť, aj keď to bude náročné. A preto aj tí medzi medzinárodní politici sa musia zamerať na to, ako fungujeme my. Možno, že na tej e, úrovni centrálnej banky je to jednoduchšie, ale tuto je tá politika taká fragmentovanejšia, pretože ľudia volia rôznym spôsobom, ale tento parlament je naozaj v jadre tejto politiky Tuto nikto síce nevyhráva, ale nikto ani neprehráva. Ale samozrejme, toto je už úplne iná kapitola. Túto diskusia si musíme ponechať na inokedy. Ale musíme sa pozrieť aj na polnohospodárstvo, ktoré je môjmu srdcu veľmi blízke. Um, poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Oni sú, sú, sa cítia e, kritizovaní, útočí sa na nich a oni musia cítiť našu podporu a my ich musíme získať na svoju stranu, pretože sami to nezvládneme a tiež sa musíme spoliehať aj na priemysel. Myslím si, že polský kolega tu povedal veľmi dôležitú vec v tomto ohľade. No a teraz teraz aj e, moja úloha ako poslanec Európskej únie je dialog s Národným parlamentom. A práve dnes je to veľmi dôležitá príležitosť, veľmi dobrá príležitosť vymeniť si názory s národnými parlamentmi, aby sme tu našli tú spoločnú politiku, spoločné ciele No a teraz ma veľmi teší, že je tu medzi nami aj pán komisár. Chceli by sme ho pozvať na pódium, možno vedľa pána Karnyho. Teraz by som chcela prizvať pána komisára, pán Dombrovskis, ktorý bude hovoriť o e, trvalo udržateľnom európskom investičnom pláne. No a pre tých, eh, ktorí sa lúčia, poprosím potlesk.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 Takže, vážený pán komisár, mimoriadne nás teší, že ste tu medzi nami. Poprosím, príďte k nám na pódium. A mali sme tu práve veľmi dôležitú diskusiu o tom, ako sa um, potýkať s klimatickými zmenami vo fragmentovanej, na fragmentovanej scéne politickej. Uh, vážená pani predsednička, vážení uh, poslanci Európskeho, ako aj Národných parlamentov. Pred eh, mesiacom som bol v Európskom parlamente, aby som odprezentoval investičný pilier Európskej environmentálnej dohody a mimoriadne ma teší, že sa dnes môžem prihovoriť aj k poslancom Národných parlamentov. Eh, dnes klimatické zmeny eh, spôsobujú u ľudí veľké obavy a je to stanovené v článku článku 18. My sme si to e, vzali na svoj program a tu chceme splniť očakávania ľudí. A každoročne je tu dôkaz o, o e, naozaj veľkom nebezpečenstve klimatických zmien pred mesiacom. Svetová meteorologická organizácia potvrdila, že rok 2019 bol druhý najteplejší rok od začiatku merania konaní a v decembri vedci v Grónsku potvrdili e, topenie sa, e, topenie sa ľadovcov, e, ktoré prebieha rýchlejšie ako v 90. rokoch. A minulý týždeň Antarktíde zaregistrovali teplotu, ktorá bola vyššia ako 20 stupňov Celzia. To bolo poprvýkrát od čia zmeraní. Mohol by som vám poskytnúť viacero takýchto príkladov, ale ale ani jeden z nich nemôžeme ignorovať, musíme začať konať. A preto boj proti klimatickým zmenám je úplnou prioritou Európskej komisie a práve Green Deal predstavuje naše odhodlanie bojovať proti klimatickým zmenám a stať sa klimaticky neutrálnym. Práve táto modernizácia a transformácia musí prebehnúť rýchlejšie najlepšie v rámci všetkých krajín Európskej únie a dotkne sa to všetkých sektorov, pretože chceme vyvinúť bezuhlíkové alternatívy. Avšak nebude to zadarmo. Aby sme naplnili svoje ciele do roku 2030, budeme potrebovať extra 260 miliárd eur a keď chceme znížiť emisie, budeme potrebovať ešte viacej peňazí na túto transformáciu. Avšak ak by sme nekonali a nereagovali, tak eh, tá cena by bola oveľa vyššia. Aby sa Green Deal stal realitou, potrebujeme jasný a eh, robustný viacročný finančný plán, máme tu strategické vízie, ktoré nás budú viesť v nasledujúcej dekáde. Práve trvalá udržateľnosť je jadrom našich aktivít a tu musíme využiť už existujúce nástroje a musíme zmeniť naše nastavenie. A táto podpora európskeho ako aj národných parlamentov je jasným signálom verejným orgánom aj spoločnostiam, že musíme podporiť zelené investície. Musíme Musíme tu vytvoriť najmä e, minimálne 1 triliardu eur na podporu projektov v Európskej únie a tento rozpočet bude príkladom. Tu budeme mať 25 na podporu klimatických akcií a tu odhadzujeme, že na 10 e, rokov budeme potrebovať 503 miliard eur. To spustí e, ďalšie projekty, ktoré budú kofinancované v rámci environmentálnych projektov a potom náš investičný program Invest EU sa zameria na trvalú udržateľnosť a bude tu pákový efekt okolo 279 miliárd eur privátnych a verejných investícií nakoľko Invest EU a európsky rozpočet využíva určitú záruku, môže investícia investície podporiť ešte najvyššie. Takýmto spôsobom verejná záruka môže najlepšie využiť verejné peniaze, pokiaľ ide o verejné dobro. Karancia umožní Európskej investičnej banke a iným inštitúciám, aby investovali do projektov, ktoré sú aj vysokoriziková a na oplátku to pritiahne súkromných investorov. Nad rámec Európsky rozpočet bude využívať aj modernizačné fondy v rámci e, obchodnej schémy pre emisie. Vážení poslanci, poslankyne, Európa sa nachádza pred najdôležitejšou transformáciou. Bude to fungovať iba ak to bude férové, ak to bude fungovať pre všetkých. Toto je cieľ aj účel mechanizmu pre spravodlivú tranzíciu, ktorý má zabezpečiť minimálne 100 miliárd eur za najdlhšie pokiaľ ide o obdobie najbližších rokov. Bude sa sústrediť na ľudí v regiónoch, ktorí využívajú fosílne paliva a uhlíkové procesy, teda tí, ktorí žijú napríklad v regiónoch, kde sa ťaží uhlie. Podporuje sa aj ekonomická diverzifikácia, vytváranie pracovných príležitostí prostredníctvom reskillingu a upskillingu, aby sa to pre zamestnancov uľahčilo reintegrovať sa na pracovný trh. Všetky krajiny EÚ budú môcť mať prístup k týmto financiám, bude sa sústrediť na teritória, ktoré majú najväčšie dopady tohto prechodu. Územia a projekty, iniciatívy, ktoré budú mať k dispozícii tieto fondy, budú predmetom diskusí medzi Európskou komisiou a jednotlivými krajinami. Avšak tento mechanizmus spravodlivý prechod je viac než len o peniazoch a zručnostiach. Zabezpečuje technickú pomoc členským štátom a investorom a, zaangažuje to aj postihnuté komunity, miestne úrady sociálnych partnerov a mimovládne organizácie. Toto je aj slubom e, pre solidaritu a férovosť. A ja vychádzam z toho, že sa môžem spolahnúť na vašu parlamentnú podporu, aby táto iniciatíva bola čo možno najskôr spustená. Pokiaľ ide o skutočné financovanie, verejné financie nie sú v pozícii, aby podporovali celý balíček alebo celé náklady Európskeho e, Green Dealu. Musíme sa sústrediť aj na náš cieľ klimatickej neutrálnosti súkromný sektor bude musieť poskytnúť takisto financie. Zdroje na úrovni 100 triliónov e, takýmto spôsobom sa poskyt, zvýši potenciál, pokiaľ ide investície. Avšak potrebujeme správne nástroje na to, aby sme identifikovali, čo je vlastne zelené e, vďaka novému klasifikačnému systému alebo taxonómii sa im to bude ľahšie robiť identifikujú eh, hospodárske aktivity, ktoré sa budú kvalifikovať ako udržateľné eh, z environmentálneho hľadiska. Keď sme sa teraz dohodli na týchto kľúčových princípoch, tak systém musí začať. Ešte predtým, než to začne, teším sa, že firmy a trhy už teraz využívajú našu prácu ohľadne tohto systému, aby si to overili. Ako náhle sa táto taxonómia završí, tak bude slúžiť ako základ pre tzv. európske eh, dlhopisy a takisto aj investičné projekty. Neskôr ešte v tomto roku budem prezentovať ďalšie stratégie, ktoré budú obsahovať aj tzv. non-financial reporting. To je dôležité, pretože firmy majú podávať adekvátne informácie ohľadne udržateľnosti aktivít. Takisto je tu potreba, aby sme mali jasné výkazníctvo, ktoré majú využívať podniky na to, aby komisia mohla podporovať proces rozvoja európskych štandardov výkazníctva. Lepšie korporátne informácie umožňa finančným účastníkom, aby dali k dispozícii investície pre klientov. Toto vytvoria štandardy a označenia, pokiaľ ide o výrobky udržateľných investícií. Vážení poslanci, poslankyne, Jedna vec je získavať peniaze na to, aby sme dostali klimatickým ambíciám. Druhá vec je stanoviť si správne politiky a regulačné prostredie. To je kľúčové na to, aby sme usmernili investorov smerom k udržateľným investíciám a usmernili zmeny v rámci chovania podnikov a domácností. Napríklad plánujeme navrhnúť pravidlá ohľadne zeleného verejného obstarávania. Do roku 2021 chceme prispôsobiť pravidla štátnej pomoci, ktoré majú reflektovať politiku Green Dealu, pokiaľ ide o public sector, pracovať v rámci európskych a spolupráca, pokiaľ ide o vlády Európskej únie. Tento rok poprvýkrát Európsky semester zaintegruje udržateľnosť v rámci správ za jednotlivé krajiny. Ja dúfam, že som vám dal detailný sumár toho, čo chceme dosiahnuť v rámci našich plánov pre udržateľné financie. Vidím, že zelený díl a investičný plán sú cestou dopredu a sú to nástroje na financovanie európskej vojny, pokiaľ ide o klimatické zmeny. Naša stratégia je hĺbková transformácia, aby sme chránili životné prostredie, modernizovali EU hospodárstvo predúžateľnú budúcnosť, zvýšili investície do tých najkonkurencieschopnejších technológií a dali našim ľuďom lepšiu kvalitu života. Čím viac pristiahneme udržateľné finančné toky smerom k nám, tým viac fazovných príležitostí vygenerujeme a uchránime náš prírodný svet čo možno najviac. Ďakujem pekne za vašu pozornosť a ďakujem za vašu podporu boja proti klimatickým zmenám. Thank you very much, uh, Vice President Brofkes, for joining us and giving us that detailed presentation in relation to... Um... Ďakujeme pekne za vaše slova a teraz Dostane slovo pán Mechelbach z Bundestagu, ktorý má pre nás ešte aj istú pozvánku. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, ďakujem vám veľmi pekne za udelenie slova. Vážení kolegovia a kolegyne, chcel by som využiť túto príležitosť a vás v mene celej delegácie nemeckého Bundestagu vás srdečne pozvať na konferenciu do Berlína táto konferencia sa bude konať 12. a 13. októbra tohto roku a bude sa to konať v rámci budovy Reichstagu, Ríšského senátu. Momentálne teda pripravujeme atraktívny program, pokiaľ ide o aktuálne témy. Budú tam zaujímaví rečníci a predovšetkým teda dúfame, že tam budú aj E, zastupcovia komisie, ako predsednička komisie, ktorá pochádza z Nemecka, pani von der Leyenová. Tešíme sa na živú výmenu názorov s vami všetkými a už teraz sa tešíme, že vás budeme môcť privítať zdravých a čulých v <laughs> Berlíne a už teraz sa na vás tešíme. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne aj my za toto pozvanie. Myslím, že si to všetci zaznačili. Dnešný čas sme v rámci programu využili veľmi dobre. Teraz máme krátku prestávku. Predseda, predseda Sasoli sa e, pridá k nám na tú fotku o 12.20, takže požiadam vás, aby ste sa vrátili o 10 minút sem a potom bude nasledovať obed. Takže ďakujem pekne teraz všetkým, ďakujem za vaše príspevky, vyjadrenia. E, bolo to skutočne na prospech veci. Ďakujem. Ladies and gentlemen, please, if you want to... Dámy a páni, ak sa chcete zúčastniť na rodinnej fotke, tak prosím vás pekne, choďte e, takým spôsobom, aby sme mohli tú fotku urobiť.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 The usher will, will help you during the family picture. So if you see any usher with a black suit and... Vysieri vám pomôžu. To sú tí, ktorí majú čierny oblek a šermu. A, a poprosíme predsedov a rečníkov, panelistov, tí budú vpredu. Ladies and gentlemen, on the first row only, not... Dámy a páni, iba prvá rada, nie uprostred plenárnej miestnosti, iba prvá rada, za tými prvými, za tou prvou radou, za stoličkami. Vážení kolegovia, a zda najdôležitejšie oznámenie alebo pripomenutie. O jednu až dve minúty sa bude podávať e, obed. Je to v priestore Hudy Menuhin. E, poprosím vás, aby ste e, zišli na prvé poz, poschodie. Tam sa bude obedovať. Ďakujem.